As we have only one hour for two reports, I would like to start the meeting and I'm sorry. Keďže máme len jednu hodinu na dve správy, tak rada by som začala. Žiaľ, niektorí ľudia meškajú a nemôžeme čakať na nich a začala by som so správou o uh, hodnotení uh, vývoja makroregionálnych stratégií EÚ a um, spravodajca je François Alfonzi a chcem mu dať slovo na úvod. Madame la Présidente. Bien, donc, euh, Ďakujem, pán predseda. Pani predsednička. Ja vám prednesiem dokument, ktorý hm, predložila komisia a týka sa vývoja makroregionálnych stratégií EÚ. Tento dokument sa venuje tejto otázke. Makroregionálna stratégia v Európe je to pomerne nedávny postup. V roku 2009 v Balskej oblasti vznikol prvý makroregión a táto nová oblasť európskej politiky sa snaží vytvárať konzistentné postupy v rámci makroregionálnej stratégie. Prvý prípad, ako sme povedali, je po Baltie so štyrmi piliermi a prioritnými osami. Následne po balti aj Podunajsko vytvorilo makroregionálny region, ktorý má rovnaké úsilie a to koordinovať v rámci daného horského či primorského kraja politiku regionálneho rozvoja a koordináciu veľkých programov transeurópskych dopravných sietí a námornej politiky. Makroregionálna stratégia podľa nás um, obsahuje nové možnosti. Podporuje to cieľ číslo 3 politiky súdržnosti. Po niekoľkých rokoch sa môžeme zamyslieť nad výsledkami tejto prvej skúsenosti. Čo sa môžeme vyvodiť? Poprvé, je tu očakávanie že sa bude využívať táto oblasť európskych politík s cieľom rozvoja na regionálnej úrovni. Koncepcia makroregionov ukazuje, ako pokročila európska myšlienka. Umožňuje Európanom, ktorí majú spoločnú istú oblasť a históriu, obnoviť či posilniť tieto väzby a vytvoriť zdieľanú spoluprácu. Samotná komisia v správe z júna 2011 zdôraznila výhody takejto spolupráce a odporúčila, aby sa politiky súdržnosti a financovania tohoto rozvoja prispôsobili tomuto makroregionálnemu pojmu aj v Pobalti, aj v Podunajsku bolo zdôraznené, že tu tieto politiky zohrávajú strategickú úlohu. To zdôraznila rada. Správa vecí verejných, e, ktorá je tu k dispozícii v makroregióne, je dosť e, komplikovaná a je treba mať jasný postup. DG Regio oznámilo, že v tejto dobe nemôže poskytnúť viac. Makroregión sa však nesmie stať čiernou dierou pre rozpočtové prostriedky, ale musí prinášať ozajstné výsledky. Preto rada zdôraznila e, tri zásady, žiadne nové prostriedky, žiadne nové inštitúcie a žiadne nové nariadenia. Naproti tomu však rada ešte počas maďarského predsedníctva 13. apríla tohto roku zdôraznila isté zmiernenie a vyhlasila politiku trikrát áno, áno pre eh, koordináciu implementácie a pre koordináciu inštitúciálnych nástrojov a pre nové projekty. Takže je tu istá dvojakosť v tejto diskusii prvých makroregiónov. Je tu snaha o rovnováhu a rovnováhu by sme mali definovať skôr, než to ovplyvní v roku 2014 nová právna úprava Makroregionálna stratégia ukazuje, že je tu niekoľko možných možností. Poprvé ide o to, aby sa vytvoril referenčný rámec pre politiku súdržnosti a podporovať medzisektorovú spoluprácu. Tiež je možné orientovať investície doplnkovým spôsobom a vďaka globálnej vízii je možné využívať tieto zdroje. Ďalší prínos je, že je tu možno lepšia spolupráca medzi jednotlivými nástrojmi únie. Napríklad EIB sa môže využívať. To umožňuje konvergenciu zdrojov z regionov, z členských štátov a samozrejme z európskych fondov prostredníctvom správy veci verejných na niekoľkých úrovniach. Všetci zostávajú názor, že takáto konvergencia zdrojov je stratégia prínosná pre všetkých. A napokon mm, makroregionálna stratégia dáva politike susedstva v EÚ jasný rámec pre obnovu týchto politík e, v oblasti dialogu a obnovy e, na bázi regiónu. To sú teda výhody, ktoré sa ukazujú z tejto analýzy, no sú tu aj potiaže. A neprebieha to len hladko. Prvá obťaž je, že každý makroregión má územný rozmer pri definovaní daného územia a ďalej mám funkčný rozmer prostredstvom priorít. Táto dimenzia A v dobe, keď sa začalo fungovanie makroregiónu, musíme mať súhlas všetkých miestnych či regionálnych samozpráv je tu treba mať istú fázu, 1 až 2 roky, aby sa všetky veci vytvorili, aby sa rozbehli prvé priority a taký makroregión sa len postupne zabieha. Ďalej môže prísť aj k medzivládnemu rozmeru v týchto makroregiónoch, pretože sa to týka niekoľkých štátov a teda vlád No mali by sme sa vyhnúť takému medzivládnemu nastaveniu. Mala by to byť e, správa na viacerých úrovniach. Len tak budeme môcť zaistiť, že to bude európske zameranie a zameranie európskeho regionálneho rozvoja podľa priorit EÚ. A napokon Vytvorenie budúcich makroregiónov je otázka, ktorá je ešte trošku nedefinovaná a je treba spustiť konzistentné postupy a v každom prípade vždy to vychádza z ozajstnej motivácie hráčov priamo v teréne. Je tu treba susedskú spoluprácu, aby bolo možné eh, naplňať makroregionálnu stratégiu. To musí vychádzať z regionálnej politiky a nie zo zahraničnej politiky, tá by nebola dosť dobrá na naplnenie týchto ambícií. Ako by sme mohli zohľadniť všetky tieto prvé závery. Poprvé, rozvoj makroregionálnych stratégií podľa mňa musí spadať do globálnych úvah, aby sme sa vyhli nejakým náhodným či len bezprostredným cieľom. Napríklad predpokladaná mapa makroregionov by mohla byť zaujímavá a e, mohla by si vynúť taká perspektíva, ktorá by nebola záväzná, mohla by sa meniť. Ďalej musíme počítať s takou predbežnou fázou, kde sa zapoja všetky príslušní partnery a vytvoria sa hlavné osy a správa veci verejných. Podľa rozhodnutia rady je komisia tým prirodzeným orgánom, ktorá riadi tento postup. Musí na to mať príslušné zdroje, či už finančné alebo ľudské. A nakoniec finančné prostriedky na e, vytvorenie makroregionálnych postupov. To spadá do nadregionálnej a nadnárodnej a cezhraničnej spolupráce. Tu sú isté prostriedky v roku 2017 2020 a mne pripadá, že to všetko je v súhľade s rozvojom makroregionov. Podpora vo finančnej oblasti musí začať e, v predbežnej fáze aj v fáze samotného spustenia. A napokon si myslím, že toto je opatrenie, ktoré musíme považať za veľmi dôležité. A doplňanie sa financovania musí byť kritérium pre rozhodovanie. Musí to byť príspevok e, do makroregionálnych stratégií a sú tu kritéria pre výber, ktoré sa uplatňujú aj v iných prípadoch využívania európskych fondov. Toľko veľmi stručne k prvému predstaveniu makroregionálnej politiky a nakoniec by som povedal, že teraz sme v kľúčovej dobe. Makroregióny boli spustené a máme tu celkovo pozitívnu bilanciu. Myslím, že to nikto teraz nevyvracia. A je tu nové programovacie obdobie, ktoré začína a musíme sa aj my zamyslieť nad tým, ako využiť pozitívny dopad a ako ho lepšie začleniť do budúcich programov EÚ. Tým sa dostávam k tomu, že chcem povedať, v čom je dôležitá makroregionálna stratégia v Stredomorí. Predne sa obmedzím len na isté aspekty, pretože o ďalšom rozvoji tejto správy budeme hovoriť neskôr. Ja sa obmedzím na všeobecné vyhlásenie a vysvetlím, prečo podľa mňa je táto vec dobrá iniciatíva a prečo by sme mali makroregionálnu stratégiu posunúť ďalej. Za tých niekoľko mesiacov, čo sa tým zaoberám a konzultujem s regionálnymi orgánmi, konštatujem, že naozaj tu ozajstné očakávania a vôľa postupovať týmto smerom. Aké sú hlavné dôvody? Poprvé, Stredomorie je oblasť, kde máme spoločný prírodný rámec, históriu, kultúru, pozadie kultúrne a je tu 250 miliónov obyvateľov, ktorí sú v štátoch e, na brehu stredozemného mora. Je tu potrebná istá koordinácia a spoločná vízia pri definovaní makroregionálnej stratégie. Po druhé, v tejto oblasti ide o veľmi veľké územie, preto si musíme položiť otázku, aké nástroje by boli najvhodnejšie, predovšetkým Všetkým je to napríklad Jadransko-Jonský makroregión, ktorý už existuje a niektorí hráči už pokročili dosť ďaleko v jeho príprave a to sa týka aj východného stredomoria. Podľa mňa by teda bolo potrebné ďalej prehlbiť konzultácie, aby sme sa rozhodli, či tu má byť jediný makroregión pre celé stredomorie alebo dva, pre západné a východné stredomorie ako samostatné makroregióny. To je ale témou ďalšej samostatnej diskusie, je treba to ďalej konzultovať, ja sa k tomu vrátim, možno by bolo dobre zorganizovať vypočutie v našom výbore a preskúmať v ňom ďalšie možnosti. Tretí bod. Stredomorská oblasť vzhľadom ku stredomorskej klíme má veľmi podobné aspekty a mm, je tam podobný ráz, čo týka podnospodárstva je to podobné v tomto celom makroregióne a sú tam e, rovnaké druhy e, poľnohospodárskych e, produktov a rovnako aj ochrana životného prostredia a boja s požiarmi a tiež je to turisticky dôležitá oblasť, preto majú veľký záujem spolupracovať, aby uchovali to, čo je najdôležitejšie vo svojom regióne. A ďalšia možnosť sa týka otázky národ, námornej dopravy, hlavne nákladnej, ktorá by sa mala organizovať tak, aby tu došlo k dobrej spolupráci. V európskom žargóne sa tomu hovorí námorná diálnica. Diálnica je trošku pozemský pojem, no hovorí sa tu o iných možných pojmoch. Mali by sme skôr hovoriť o námorných trasách, nie diálniciach Tie by sa mali definovať tak, aby umožnili dobrý prístup k niektorým izolovaným oblastiam, hlavne ostrovom, a mali by byť tak navrhnuté, aby trošku odľahčili preťaženú nákladnú dopravu na Zemi. Čo má ešte navyše strašnú ekologickú bilanciu. Ďalšia os, ktorá je dôležitá naozaj, je otázka obnoviteľných energií, osobitne slnečnej energie. A vidíme pri týchto cieľoch, že makroregionálna stratégia by mohla veľmi dobre vytvoriť dobrú spoluprácu vrátane partnerov, ako je EIB. Ďalšia dôležitá vec je biodiverzita, pretože Stredomorie je veľmi rozmanitá oblasť, ale zároveň aj ohrozená. Je tu nadmerný rybolov, ktorý je veľká hrozba. Stredomorie je zatvorené more s veľmi hustou dopravou a to nás veľmi trápi. a aj námorné a prímorské prírodzené miesta pre faunu sú dôležité z hľadiska politiky susedstva. Preto si myslíme, že Stredomors kapanova by potrebovala veľmi makroregionálnu stratégiu. Ďalej musíme identifikovať tie oblasti, kde spolupráca je obzvlášť postradaná a myslím si, že Stredomorie je veľmi jasný prípad. Tu na s kolegom sme poznáme zo Sardinie a Korziky, ako veľmi nám dvo, chýba prepojenie týchto regiónov, ktoré sú tak veľmi blízko seba po druhé, prečo je tu tento deficit v oblasti EÚ a Stredomoria? To je deficit, ktorý je úplne jasný. Ale mimo EÚ Stredomorie je aj horizont blízkeho susedstva. 500 miliónov obyvateľov v celom Stredomorí aj mimo EÚ môže riešiť jasné výzvy. A ja už končím a chcem povedať, že všetky tieto výzvy znamenajú, že všetky štáty a národy v Stredomorí by sa mali pustiť do otvorenej spolupráce a otvoriť sa všetkým partnerom a preto je makroregionálna stratégia e, výborný um, prí, príležitosť. Like say... Ďakujem pekne, máme 15 minút pre diskusiu a pretiňami spravodajcov. Keď bude návrh hotový, potom diskusia bude pokračovať, dúfam, že koncom januára, takže teraz prosím, buď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 tejto detailnej prípravnej práci a takisto aj k jej výsledku, k tomu dokumentu, ktorý máme na stole. Aj pracovný dokument, aj e, teraz e, táto ústna prezentácia predstavujú e, dobrý základ pre naše ďalšie konzultácie. To poprvé. Po druhé, Osobne podporujem makroregionálne stratégie, pretože to posilňuje koheznú politiku v najbližšom 10 ročí a ide teda o veľmi užitočný a ambiciózny projekt. Myslím, že našou prvou úlohou je vyhodnotiť prácu, ktorá sa už vykonáva ale niečo mi tu chýba. Myslím si, že by sme v tomto dokumente oveľa viac eh, mali zdôrazňovať skutočnosť, že aj príprava, aj eh, vykonávanie baltické, alebo po, eh, baltické stratégie alebo po baltické stratégie pre Povaltia, takisto aj pre región Dunaja a takisto aj vyhodnotenie týchto projektov sú priority, sú to veľmi dôležité E, záležitosti. A pokiaľ zdôrazňujem vyhodnotenie alebo vyhodnocovanie, tak e, e, nemyslíte si, že sú v Európe dve makroregionálne stratégie a potom sa snažíme toto všetko hodnotiť nejako veľmi prísne alebo striktne a preto ostatné makroregionálne stratégie sa e, zatlačia niekam do budúcna. Určite nie. E, tých e, približne 5 rokov, ktoré už máme za sebou, nám e, dáva toľko skúseností, že jednoducho potrebujeme tú prácu, ktorá už bola vykonaná, vyhodnotiť a na základe toho do budúcna budeme vedieť e, lepšie, ako vykonávať našu prácu. Takže poprvé, treba jasne povedať, že na základe jasných indikátorov potrebujeme vyhodnotiť prípravu a takisto aj priebeh už existujúcich e, teda tých dvoch existujúcich e, makroregionálnych stratégií EÚ. Pokiaľ ide o tie, ktoré e, sa týkajú skôr budúcnosti, tak myslím si, že tam máme dve možnosti a nemyslím si, že teraz sa treba rozhodnúť, ale treba jasne povedať, že to sú e, dve, dva veľmi odlišné prístupy. E, jeden prístup je, že jednoducho inštitucionálna úroveň, Rada, parlament a komisia sa budú spoločne snažiť e, pripraviť nejakú mapu a tá sa bude ešte môcť do budúcna meniť, ale v zásade bude hovoriť akým spôsobom e, sa dajú okolo nás alebo v našom regióne spustiť takéto makroregionálne stratégie. To je prístup z hora dole. Ale druhá možnosť je naopak e, nejakým spôsobom si tú cestu vyznačiť opačným smerom, teda e, z dola hore. Podobne ako je to v regióne Pobaltia, ako je to v regióne Dunaja proste treba si vybrať jednu alebo druhú možnosť. Samozrejme, každá možnosť má svoje výhody aj svoje nevýhody, ale treba si vybrať, nie je možné mať jednu aj druhú. Ak budeme pokračovať v tých stratégiách, ktoré sme mali doteraz, e, tak sa nič e, veľké do budúcna v tých stratégiách nezmení. Ale pokiaľ si vyberieme tú druhú možnosť z dola hore, tak e, pravdepodobne tých výhod bude oveľa viac ako nevýhoda. Preto ja osobne by som podporil práve túto druhú možnosť. Ďakujem pekne, pán Korona. No, grazie Presidente. Io uso brevemente il mio tempo perché eh, il lavoro che... Eh, ďakujem pekne. Budem stručný. Práca pána Alfonziho eh, je kvalitná, je to dobrý východiskový bod pre našu rozpravu k tomuto bodu. Chcem zdôrazniť iba niekoľko bodov. Nakoniec jeden z nich spomenul už samotný pán Alfonsi. Keď sa pozrieme na makroregionálne stratégie ako také, tak ako aj on správne e, povedal, treba zabraniť tomu, aby sme sa nejakým spôsobom e, posúvali k tým medzivládnym e, prístupom. Takže veľmi dôležitá podmienka takýchto makroregionálnych stratégií je uznanie toho, že jednoducho treba sa vyhnúť e, logike medzivládnej, e, ktorá by tieto stratégie ovládla. A preto treba čo možno najviac posilniť úlohu regionálnych a miestnych orgánov. To poprvé. Po druhé, a nie je to e, v rozpore s tým, čo som teraz povedal, pre účely makroregionálnych stratégií si nevieme predstaviť, že tieto jednoducho len tak vzniknú a zrazu začnú fungovať. A do tej miery súhlasím s tým, že treba e, sa spoločne na to implementáciou zamyslieť, treba sa zamyslieť nad tým, ako by sme mohli dať na mapu, tak povediať, Európu, e, rozdeliť ju podľa možných e, makroregionov, e, ktoré by mohli v budúcnosti vzniknúť. Myslím si, že v tejto oblasti sa dá vykonať veľa práce ak chceme európsku iniciatívu, európsky záujem, najmä v oblasti, v južnej časti e, Stredomoria posilní, teda to je, to je Sever Afriky. E, tam treba ho dosiahnuť oveľa viac, než sa nám doteraz podarilo. A veľmi súhlasím s tým, čo tu povedal pán Alfonsi, a to síce, že potrebujeme e, v našom uvažovaní zajsť ďalej, pokiaľ ide o to, do akej miery potrebujeme ďalší makroregionálny e, región Egejské more Jadran. Súhlasím, že by bolo užitočné zorganizovať vypočutie s ľuďmi, ktorí v tejto oblasti pracujú. A pokiaľ ide o tento možný región Jadran Egejské more, tak e, tam je zaujímavá iniciatíva, ktorá už v zásade sa pripravuje. Viaceré e, podujatia boli zorganizované e, vo veci e, tejto iniciatívy a treba si povedať, v akej sme momentálne fáze. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej, ďalšia pani poslankyňa. <clears throat> Ďakujem pekne, chcem pogratulovať pánovi Alfonzimu. Ja veľmi podporujem nové makroregióny, to je známa vec a súhlasím s tým, čo tu práve napísané. Myslím si, že vytvorenie nových makroregiónov prispieva k tomu, aby sa lepším spôsobom riešili ekonomické a ekologické problémy daného regiónu. Posilňuje to medzinárodnú alebo cezhraničnú spoluprácu a tak ďalej. Ale jedna vec mi v tejto správe predsa len chýba. To je jasné vyhodnotenie toho, či skúsenosti, ktoré e, máme z tých dvoch existujúcich makroregionov, či tie skúsenosti sú, sú pozitívne. Ako hodnotíme tieto dva existujúce makroregióny? Boli naplnené ciele, ktoré sme si vytýčili? E, Mal to pozitívny dopad na ekonomický rozvoj daného regiónu? Sú teda takéto makroregióny e, dobrým základom pre vytváranie ďalších nových makroregiónov? Myslím si takisto, že územia, na ktorých sa takýto makroregión vytvára, tak tam všetci beneficienti očakávajú eh, implementáciu tých e, troch áno, áno pre nové nariadenie, pravidla, takisto finančné zdroje. A ja som nepočula, e, či pán teda, že by pán spravodajca povedal, povedal, že takéto očakávania existujú. Alebo možno, že riadenie e, doterajších nástrojov jednoducho postačovalo na to, aby sa tie makroregióny dobre rozvíjali. Pokiaľ ide o tie nové, tak pokiaľ si myslíme, že tie staré boli úspešné, tak vtedy e, by sme nemali byť e, uzavretí voči vytváraniu nových makroregiónov. Ak je iniciatíva z dola hore, ľudia by mali mať možnosť vytvoriť nový, alebo nové makroregióny. Čiže áno, ten prístup by mal byť z dola hore, súhlasím s tým, ale v správe som si nevšimla, že by tam bolo spomenuté, že treba dúfať vo vytvorenie nových makroregiónov. To tam asi nie je. Ďakujem pekne. Ďakujem pani predsednička. Ak dovolíte, aby som tiež zablahožala pánovi Alfonzimu k jeho naozaj vynikajúcemu dokumentu a súhlasím s jeho závermi. Podporujem jeho veľmi zaujímavé návrhy, uvediem len asi tri, e, ktoré sú podľa mňa veľmi relevantné. Po prvé, taká predpríprava, toto je e, veľmi dobrá vec, e, aby sme mohli naozaj vycibriť takéto projekty, potom technická pomoc, finančná podpora a potom určitá definícia mapy provizornej takýchto makro makroregiónov v prospech tej globálnej dynamiky makroregiónov. Otázka výberu jednej či dvoch stratégií, či už východná alebo západná. Toto si myslím je ešte potrebné prediskutovať. Táto otázka je e, problematická ešte z hľadiska stratégie makroregiónov. Myslím si, že sa musíme sústrediť na potrebu koordinovať s existujúcimi programami, hlavne eh, s transnacionálnymi, eh, nadnárodnými eh, programami. Ďalej je tu prepojenie s opatreniami a návrhmi Stredomorskej únie a potom ešte Harlem. Toto je asociácia zástupcov regiónov v oblasti Stredomoria. Ďalej by som chcela ešte spomenúť aj kultúrnu spoluprácu a výmenu v oblasti vzdelávania. Myslím, že tam sú naozaj obrovské perspektívy v týchto dvoch oblastiach. A ešte by som chcela upozorniť na jednu vec a to, že spolupráca na regionálnej a lokálnej úrovni na osi juh-sever, takáto každodenná spolupráca môže priniesť veľké prínosy pre demokratizáciu krajín juhu toto je rovnako dôležité ako veľké bilaterálne dohody, ktoré eh, niekedy eh, tú operatívnu zložku veľmi neobsahujú. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Goldmanis. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ja budem skeptickejší. Región eh, po Baltie, tam dám konkrétny príklad. V prípade tejto stratégie je hlavný problém ten, že tam musia byť zahrnuté aj susedné krajiny mimo EÚ. A to je e, prvý problém, ktorý sa ukazuje. Ak chcete dosiahnuť pokrok v takomto projekte, tak jednoducho treba, aby ste spolupracovali s krajinami, ktoré sú vo vašom regióne, ale sú mimo EÚ. A tieto krajiny fungujú iným spôsobom a to e, spôsobuje ste problémy pre e, tento konkrétny program. To poprvé. Po druhé, treba byť e, úprimný. Niekedy je rozpor medzi makroregiónmi a medzi národnými štátmi. Jednoducho, e, tí, ktorí sa e, snažia tlačiť na tieto makroekonomické stratégie, tak čas, často, alebo takmer vždy nakoniec žiadajú ďalšie peniaze od EÚ. komisár jasne povedal, že takéto niečo nebude možné, ale musím povedať, že ja som podpísal nejaké E, návrhy, pokiaľ ide o tú e, povalskú stratégiu. E, nebolo to nejako veľa, 20 miliónov možno, ktoré som žiadal. Jednoducho sú nejaké praktické potreby, pokiaľ ide o organizáciu tohto všetkého. A doteraz odpoveď bola taká, že nula. Žiadne financovanie, bolo to dané do rezervy, pretože nie sú žiadne dokumenty, ktoré by mohli poskytnúť potrebný základ pre takéto financovanie. A verím, že všetci, ktorí organizovali iné makro regióny, tak treba E, jasne povedať, že nebudú dodatočné prostriedky pre tieto potreby k dispozícii. Ak áno, tak treba tu dohodnúť sa, že takéto projekty podporujeme. To poprvé. Po druhé, pozitíva. E, je tu asi iba jedno pozitívum. Pokiaľ sa pozrite na mieru absorpcie e, v národných štátoch a ja vám, ja som vám už vlastne 1. decembra predstavil tie absorpčné E, percenta za jednotlivé členské štáty, tak najnižšie miery sú vtedy, keď sa tam zúčastňujú jednotlivé členské e, štáty aj mimo EÚ. To znamená, že ak tieto makroregióny sa budú vytvárať takým spôsobom, aby sa urýchloval proces zmeny v jednotlivých e, členských štátoch aj v EU, tak bude to užitočné. Myslím, že to je hlavný dôvod, prečo sa táto vec opäť dáva na stôl, prečo musíme o tom hovoriť, či ju podporujeme alebo nie. Ďakujem. Ďalej, e, pán Učes. Grazie, prezidente, molto brevemente per fare... Ďakujem pekne, veľmi stručne. Chcem pogratulovať pánovi Alfonzimu. Práca, ktorú vykonal, bola kvalitná a dal nám k dispozícii kompletný text. E, s potrebnými e, možnosťami, kde treba sa ešte rozhodnúť. Napríklad pokiaľ ide o e, určovanie konkrétnych makroregionov v rámci Stredomoria. Hovoríme tu o veľkej oblasti, e, ktorá má nejaké spoločné e, vlastnosti. Naozaj je to veľmi e, široký e, region hľadiska geografického a myslím, že podmienky nám umožňujú na základe tohto e, postupovať integrovanie Eh, jednotlivých záležitostí primeraným tempom a tak ďalej, ale treba zdôrazniť, že makroekonomické regióny eh, majú eh, istú, istú silnú vlastnosť a to síce, alebo pozitívnu vlastnosť a to síce um, synergia, kedy sa jednoducho dajú veci dokopy, čiže majú viac alebo menej financií a tým sa umožní, aby región mal e, rýchlejší pokrok. E, ďakujem pekne. Neviem, či François, chcete veľmi rýchlo vystúpiť, ale dobre, minútu, nech sa páči. Áno, pokúsim sa za tú minútku. Hlavne sa chcem poďakovať všetkým, ktorí vystúpili v rozprave, ktorí si ma vypočuli. Takže ďakujem za návrhy, ktoré odzneli. Chcel som povedať len jednu vec a to, že tu padla e, otázka, ktorú je potrebné upresniť. Ja e, som bol pozvaný na Sicíliu na fórum Euromed a tam som pôvodne teda nevedel, aké stanovisko zaujímam. Oni podporovali tieto makroregióny, pretože sa im zdala regionálna úroveň e, veľmi vhodnou v stredomorskej politike. A ja som sa e, dohodol ešte aj na stretnutie v Barcelóne. 27. januára to bude a kolegom, ktorých to zaujíma, by som chcel povedať, že ak chcete sa účastniť tejto delegácie, tak vás samozrejme vítam. Samozrejme, že vám dám k dispozícii všetky informácie, keď sa stretnem s niekým v tomto rámci. Všetky kontakty, ktoré prebehli, a všetky kontakt, ktoré ešte prebehnú. Pani pacientka, chcem sa vás spýtať, či by sme mohli mať nejaké mini vypočutie v rámci tohto výboru, lebo si myslím, že by bolo dobré, keby členovia nášho výboru, ktorých to zaujíma, aby eh, mohli byť v kontakte eh, s tými mojimi partnermi, ktorí naozaj majú reálny záujem o projekty, ktoré, ktorými sa ja zaoberám. Ďakujem pekne. Áno, máme veľmi nabitý program na január, ale samozrejme, že zvážime tú možnosť eh, urobiť takéto mini vypočutie Takže ďakujem pekne za túto rozprávu. V januári by sme mali mať vašu správu k dispozícii a doplňa by mala prísť v apríli. Dúfam, že sa vám to podarí. Takže týmto uzavrieme tento bod programu. Prejdeme k ďalšiemu bodu, ktorý bol na programe včera, ale neprebrali sme ho. Ide o, návrh stanoviska pána Udžasa, ide o regionálne letiska a letecké služby v EÚ. Prosím, máme ešte ďalšie body programu, takže Snažte sa o čo najväčšiu stručnosť. Prosím, pán Udžas, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, pokúsim sa byť čo možno najstručnejší. K textu, ktorý som kolegom dal k dispozícii, by som chcel povedať následovné. Mám tu dve také praktické oznámenia najskôr. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, tam tá lehota je veľmi krátka, konkrétne končí zajtra na poludne, organizačných dôvodov a z dôvodu toho, že sa tým zaoberá aj výbor TRAN, teda to je gestorský výbor, preto sme nemohli dať dlhšiu lehotu, napríklad nepozmeňovacích návrhov, Vianoce sa blížia, takže veľmi rád si vypočujem všetky vaše pripomienky. E, Samozrejme, že zamiar budem spolupracovať na príprave kompromisných návrhoch, tak aby všetky vaše návrhy boli do textu zakomponované. Text pozostáva iba zo 7 odsekov, pretože z interných dôvodov máme obmedzený počet znakov pri príprave stanovisk, takže inak som postupovať nemohol. Dokonca sme niektoré finty museli využiť, aby sme eh, naozaj ten eh, stanovený počet znakov neprekročili. Toľko teda na úvod. Sú tu určité prioritné koncepty, ktoré som tam chcel v každom prípade zachovať. Potom, keď prídu pozmeňovacie návrhy, tak tam potom bude priestor na zakomponovanie ešte ďalších zaujímavých, zaujímavých vecí. Takže ide o budúcnosť regionálnych e, letísk, ktoré sú veľmi dôležité v Európe. Je to stanovisko pre výbor TRAN, ktorý je gestorským výborom. Ja som sa venoval určitým e, aspektom, ktoré sú podľa mňa prioritné úloha regionálnych letísk z hľadiska regionálnej kohezie, to je poprvé. E, po druhé úloha regionov pri rozvoji určitých služieb a taktiež pokiaľ ide o zamestnanosť. Po tretie environmentálne štatistiky, po štvrté intermodalita potom úloha regionálnych letísk, pokiaľ ide o územné plánovanie a pod posledné finančné nástroje. K prvému bodu. Rád e, by som zdôraznil úlohu regionálnych letísk, že sú naozaj nevyhnutné, pokiaľ ide o koheznú politiku. Niekedy je to jediné prepojenie s určitými zónami, keď sú tam nejaké periférne, decentralizované alebo ostrovné, veľmi vzdialené regióny, teda také, ktoré majú nejaký dôležitý štrukturálny eh, handicap. Zdôrazňujem potrebu mať určitý referenčný rámec, pokiaľ ide o poskytovanie služieb, verejných služieb. Tento rámec zatiaľ nie je dostatočne definovaný. Druhý a tretí odsek. Tam prehlbujem myšlienku toho, ako môžu prispieť regionálne letiská k rozvoju cestovného ruchu. Pre mnohé regióny v Európe cestovných totiž zohráva veľmi dôležitú úlohu. Môžu tieto letiská byť určitým katalizátorom, pokiaľ ide o zamestnanosť v menej rozvinutých regiónoch. Toto je jeden z nástrojov v boji proti nezamestnanosti, ktorá v určitých regiónoch dosahuje naozaj veľké, um, veľkú úroveň, vysokú úroveň. Potom pokiaľ ide o ten štvrtý odsek, tam sa snažíme senzibilizovať inštitucionálnych aktérov tak, aby zohľadňovali environmentálne a meteorologické faktory pri príjmaní rozhodnutí, pokiaľ ide o umiestnenie letísk. Štvrtý odsek pokiaľ ide o regionálnu dostupnosť, letecká doprava nie je jediným vektorom rozvoja. Tiež sú dôležité železničné prepojenia, nielen TŽV, ale aj iné typy vlakov pretože často sa železničné siete tráte momentálne um, koncentrujú na vysokorýchlostné vlaky, ale podľa mňa uh, pre koheziu socioekonomickú Európskej únie sú dôležité rôzne železničné prepojenia. Uh, prepojenie železníc a letisk umožní uh, zvýšiť kapacitu. Naozaj toto zdôrazňuje komplementaritu týchto dvoch dopravných prostriedkov, teda aby neboli v konkurencii, ale aby sa naozaj doplňali. Na záver, kolegyne, kolegovia, chcel som tam mať osobitný odkaz na podporu, finančnú podporu regionálnych letísk zo štruktúrálnych fondov a transeurópskych zdrojov, pokiaľ ide o to územné plánovanie všetky úrady, všetky úrovne správy by mali zohľadňovať tieto letiska pri územnom plánovaní. Ďakujem pekne a teraz z spravodajcovia ako prvý pán Matula, nech sa páči. Ďakujem pekne pani predsednička. Mám niekoľko poznámok. Áno, som tieňovým spravodajcom za EPP. Prvá vec, ktorú by som chcel povedať, pokiaľ ide o tie zmluvy partnerské, pokiaľ ide o regionálnu letisku, letis, leteckú dopravu, táto by mala byť súčasťou regionálnych uh, stratégií a zmluv o partnerstve. To je prvá vec. A druhá vec, prepojenie metodologické plánovanie paneurópske v oblasti e, dopravy. E, treba využívať možnosti, ktoré e, poskytujú regionálne letiska v sektore dopravy v Európe. Tretia vec, pokiaľ ide o trvalo udržateľný rozvoj, letiska, regionálne letiska umožňujú zvýšenie mobility, konektivity, rozvoj regiónov a posilňujú aj aktivity v oblasti cestovného ruchu. Po štvrté, využívanie existujúcich regionálnych letísk. Toto sú nižšie náklady a okamžité prínosy, teda môže to prispieť k zvolneniu dopravnej záťaže pre veľké letiska a tiež to prispieva k diverzifikácii, pokiaľ ide o výber letov. Ďakujem pekne a ešte posledná vec je potrebné uplatňovať intermodálne modely, také, ktoré prispejú k hospodárskému rozvoju regiónov. Mám na mysli hlavne tvorbu pracovných miest, zlepšovanie konkurencie, schopnosti, mobility a tak ďalej. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pán Korona. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že táto správa je veľmi dôležitá. Z časového aj priestorového dôvodu regionálne letiska za posledné roky naozaj nadobudajú na význame z hľadiska počtu pasažierov, ale aj z hľadiska posilnenia infraštruktúry. Tieto letiská majú dôležité hospodárske dopady Takže je potrebné sa tými regionálnymi letiskami naozaj zaoberať. Rád by som zdôraznil dve veci. Poprvé, koncentrácia regionálnych letisk na európskej úrovni nie je vždy racionálna, nie je vždy rozumne riešená. Je potrebné to efektívnejšie koordinovať a často sa uplatňuje skôr lokálna logika a toto neprispieva k všeobecnej efektívnosti celého systému. To je jedna vec. Áno, bol tu veľmi pozitívny vývoj. Niektoré regionálne letiska eh, sa rozvíjali hlavne vďaka nízkonákladovým spoločnosťam, čo samozrejme prinieslo určité výhody, napríklad z hľadiska zamestnanosti, ale zároveň je potrebné zdôrazniť, že to spôsobilo zhoršenie pracovných podmienok pre tých, ktorí v eh, tomto kontexte pracujú. Myslím si, že je teda potrebné naozaj veľmi jasne zdôrazniť, že ide o problém, ktorý je potrebné riešiť. Spravodajca to tiež spomínal, že tu môže dôležitú úlohu zohrať kohezná politika, že je potrebné podporovať intermodalitu. Takže toto som chcel povedať k správe. Ďakujem pekne. Teraz pán Tremopulos. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja by som sa tiež chcel srdečne poďakovať kolegovi Udžasovi za vypracované stanovisko. Mám zo pár pripomienok, pokiaľ ide o budúcnosť regionálnych letisk a o spoluprácu EÚ v tejto oblasti. My, zelení, si myslíme, že nie je potrebné stavať nové legiska v, vo vzdialených, vo veľmi odlahlých regiónoch. Ide o prepojenie medzi regiónmi. Myslíme si, že by mali letiská byť e, dobre napojené na sieť verejných dopravných prostriedkov. To sa v správe aj uvádza, teda že to napojenie je kľúčové. A pre mňa tuto vystáva jedna otázka na Cypre a na Krajete. Nie je železničná infraštruktúra ale toto je už iná kapitola. Pokiaľ ide o regionálne letiská, nie sme za to, aby sa to upravovalo tak, ako to teraz robia štáty. Postavte si malé regionálne letisko, a toto často nemá príslušné zisky, preto spolo, letecké spoločnosti často nevyužívajú tieto letiská, teda sa potom zatvárajú. Sú tu aj nízkonákladové spoločnosti, e, ktoré neplatia žiadne letišné poplatky a región preto nemá žiadne príjmy. A to znova vedie k tomu, že tie regionálne letiská veľmi často skrátka nemajú perspektívu ďalšieho rozvoja. Pracovné podmienka, podmienky tiež nie sú ideálne pre väčšinu zamestnancov na takýchto regionálnych letiskách. A potom sú to e, letecké spoločnosti, ktoré e, vlastne prichádzajú svojim vlastným personálom, takže nie je tam žiadne prepojenie e, s regionálnymi, s regionálnou populáciou. Pokiaľ ide o ostrovné oblasti, naozaj si myslíme, že nie sú potrebné žiadne ďalšie letiská. Ostrovy sú často príliš malé. Nie je tam priestor na výstavbu ďalších regionálnych letisk. Často e, majú takéto letiska aj negatívne environmentálne dopady. Sú tu problémy koexistencie s cestovným ruchom a s, so sektorom polnohospodárstva, takže naozaj vyzývam k obozretnosti, pokiaľ ide o podporu regionálnych letisk. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Sánchez Schmidt. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne aj e, kolegovi za e, toto stanovisko. Ja viem, že bol obmedzený e, počtom znakov. Chcela by som sa vedieť k dvom, trom veciam, ktoré považujem za dôležité, pokiaľ ide o prínos regionálnych letisk pre akcesibilitu, pre dostupnosť a rozvoj regiónov, pokiaľ ide o zamestnanosť a cestovný ruch. Integrácia regionálnych letisk do územného plánovania, toto je podľa mňa veľmi dôležité a tiež je dôležité, aby tieto letiská mohli e, využívať podporu napríklad z kohezných fondov. Rada by som sa vyjadrila k potenciálu cezhraničnej spolupráce, nielen pokiaľ ide o spoločné využívanie zariadení, ale aj pokiaľ ide o prepojenie, pokiaľ ide o siete, či už železničné alebo cestné. Toto je podľa mňa oblasť, ktorú je potrebné e, spomenúť a využiť. Ďakujem. Ďakujem, pani Šreter. Ja, ganz kurz, um, Len krátko chcem ešte zdôrazniť e, to, čo sociálno-demokratická frakcia e, dôrazne povedala, že s týmito regionálnymi letiskami sa adresne e, podporuje lacná konkurencia a buduje sa proti veľkým konkurentom a toto e, je e, výrazne vidieť všade. Ja som e, z krajiny, kde sa snaží nasadzovať takúto podporu na regionálne letiska a to s tým účelom, aby pomerne mali počet leteckých spojení sa zvýšil a tiež sa tým budujú pracovné miesta a potom sa deje to, čo už bolo spomenuté, že menovite s e, vyšším dotovaním e, letisk sa to prvý rok opláca, ale keď potom reálne prevádzkové náklady sú stále v minuse a stále žiadajú o dotácie a podporu, tak e, sa osobne domnievam, že je pochybné, či to má zmysel. A teraz, keď Európska únia prijala záväzky v súvislosti s ochranou klímy, tak by sme mali takýto druh podpory um, preveriť a prehodnotiť a pozrieť sa, aké sú ďalšie možnosti, pretože trvoudržateľný rozvoj je kombináciou trvalodržateľného a dlhodobého ekonomického úspechu a um, vytvorenia pracovných miest, ktoré môžu z tejto práce žiť a potom udržateľnosti toho, aby aj ďalšie generácie mohli žiť na našej zemi. Takže ja myslím, že je dôležité, aby sme niečo robili v tom, aby sa ochrana klímy aj v tejto veci rozvíjala, pretože ehm, my musíme byť prví na svete, lebo máme na to možnosti a peniaze. A toto je vec, kde mám pochybnosti, či by sme mali takéto stanoviska pripravať e, a či by sme sa nemali viac venovať otázke kombinovanej dopravy, ktorá tu už odznela a otázky, aké druhy spojení sú trvalodržateľné, aby sme do toho zapracovali aj sociálny rozmer a aby sme toto stanovisko tak e, prehodnotili, aby sme v budúcnosti preverili, či e, vôbec máme podporovať letiska. Ďakujem pekne. Než dám slovo John Maria Ugeso, chcem vyjadriť e, a vysvetliť, prečo máme takúto krátku lehotu na pozmeňujúce návrhy. Pretože ak chceme, aby naše stanovisko sa dostalo do výboru pre dopravy pred hlasovaním a oni majú hlasovanie vo februári, musíme prijať e, naše stanovisko 25. januára počas e, budúcej schôze. A teraz je tu aj prestávka počas Vianoc a trvá istý čas, kým sa to preloží, takže nemáme na výber, len vám to mm, dať na hlasovanie zajtra. Pretože sme povedali, že mm, dáme čas e, všetkým tieňovým spravodajcom, aby predlžili stanovisko a tento čas využili kolegovia a dúfame, že tá lehota zajtra nebude problém pre nikoho. A ešte jednu minútu prejde Maria Uges. Sono tutti di qualità e, e... Ďakujem pekne. Všetky tieto prednesené návrhy sú veľmi kvalitné a myslím, že oni ehm, doplňa náš text. Chceli sme, aby ten text bol veľmi stručný. Niektorí to vnímajú ako pozmeňujúce návrhy, ktorými umožňujú rozšíriť ten text, ako napríklad podmienky pracovníkov a integrácia ďalších e, druhov dopravy a problémy, ako sú napríklad na greckých ostrovoch, budú všetky zahrnuté. Ďalšiu vec, čo mi povedal kolega, ako tieňový spravodajca výboru trend v tejto veci, ja si myslím, že spravodajca ešte nemá jasnú predstavu o definovaní regionálnych letisk. On povedal, že regionálne letiska by zahrňovali všetky e, letiska, ktoré nie sú v hlavných mestách a potom by aj z Frankfurtu podľa toho bolo regionálne letisko. A to znamená, že všetko sa mieša spolu čudným spôsobom a zdá sa mi tento aspekt e, nereálny. A preto veľa práce treba urobiť a preto budem informovať kolegov, keď e, prídu ďalšie informácie. Underlying... E, Ďakujem. Chcela by som uzavrieť tento bod a silne zdôrazniť, že lehoto na pozmeňujúce návrhy je zajtra o 12. Takže tí, ktorí chcú tu niečo prispieť, taká je lehota. A ďakujem a než prejdeme na ďalší bod na programe, chcem sa vrátiť eh, k jednému krátkemu bodu, ktorý som spomenula včera pre tých, ktorí tu včera neboli. Ako viete, máme tu tradíciu z eh, DG Regio, že eh, um, máme ten to styčné pracovisko s človekom z DG Regio, ktorý má na starosti náš výbor a mm, teraz sme sa rozlučili s eh, Erikom a teraz eh, je tu menovaný človek pre eh, Nemecko, Holandsko, Slovensko, Slovensko, Českú republiku. Ehm, takže mm, vy sa budete s Erikom ďalej stýkať a Erik nám chce povedať ešte všetko dobré a krásne Vianoce. goodbye. Ďakujem pani predsednička. A teraz by som vám chcel povedať, že dovidenia. Bol som povýšený a povinnosť ma volá a od januára budem riaditeľ pre tie štáty, ktoré ste spomenuli. A veľmi sa mi páčili posledné dva roky, keď sme začali dokončovať prácu na dvoch pozmeňujúcich návrhoch všeobecného naredenia, ako sme hovorili dnes, je deň vstupu do platnosti poslednej úpravy všeobecného nariadenia a chcem sa vám poďakovať za podporu zo strany výboru a parlamentu a tieto úpravy boli urobené veľmi rýchlo. Určite ma možno zase pozvete do výboru a teším sa na spoluprácu s vami, keď sa bude jednať o štátoch, e, za ktoré budem zodpovedný. A chcem sa vám poďakovať e, za e, vaše milé slova o mojej práci a všetkým poslancom chcem zaželať pekné Vianoce a všetko dobré v novom roku. To bude napínavý nový rok hlavne pre koheznú politiku a ďakujem pekne a dovidenia. Which of course mean that working with the a samozrejme to znamená, že práca s parlamentom je faktor pre vaše povýšenie, takže kto chce byť riaditeľom na DG Regio, tak by sa mi mal prísť spolupracovať. A ďalší bod, e, asi najstarší z vás si pamätáte, že Fabrice Varka bol u nás pred rokom v inej pozícii a teraz je minister v novej talianskej vláde a jeho rezort je dosť široký, lebo je to územná súdržnosť Taliansku, takže Fabricio k nám prišiel a povie nám e, niečo o názoroch jeho novej vlády a jej programe pre rast v Taliansku. A to je veľká výzva. Sme radi, že ste tu a že ste s nami ochotní a pripravení sa o to podeliť. A som rada, že pani De Luca je s nami, ktorá už od dávna v talianskej vláde pomáha riešiť problémy s koheznou politikou. Fabricio, máte slovo. It is a, uh, uh, for me a great pleasure. Ďakujem. Je to pre mňa potešením, že som tu nás späť uh, v inej funkcii. Budem hovoriť po anglicky a ospravedlňujem sa mojim krajanom. Fakt je, že po 15. decembri pred tromi dňami Taliansko predložilo akčný plán Európskej komisii, aby prerozdeli 3,1 miliardy eur z jeho programov koheznej politiky na 4 priority. Digitálny program, školstvo, železnice a malo som peniazy na osobitne postihnutých ľudí, aby sa znížili náklady na ich prácu tento cieľ bol dosiahnutý polovicou tejto sumy a polovica tejto sumy sa preprogramovala v rámci regionálnych programov a polovica z tejto sumy sa dosiahla znížením e, miery spolufinancovania Talianska alebo zvýšením e, miery spolufinancovania Európskej únie, ktorá bola mimochodom 50%, takže bola to tá najvyššia možná úroveň a teraz sa upravila o celkovú sumu 1,5 miliardy, ktorá bola uvoľnená celá na železnice. A týmto sa plní zavzor, ktorý bol 26. oktobra prijatý pretože vlády a predseda rady a jej komisie prijali jeho vyhlásenie na samite EU ten istý deň. A ako som povedal, som rád, že som tu a že vám môžem povedať, aký vidím dopad z týchto zmien z troch dôvodov. Poprvé, pretože si myslím, že je dôležité, aby som sa s vami podelil o to, ako nová vláda vníma možnosť e, naplniť e, dve úlohy zároveň, a to urýchliť čerpanie a zároveň zabezpečenie vyššej e, účinnosti tohoto čerpania v prospech rastu. Po druhé, je môjim cieľom s vami prebrať a overiť niektoré z týchto zmien reformy koheznej politiky, ktoré sú súčasťou terajšieho návrhu nariadenia, ktoré presadzuje vďaka svojej výbornej práci poľské predsedníctvo. A napokon, aby som e, bol úprimný, alebo súhlasím s pani Hübnerovou, mysleli sme si o jednej veci, že je dôležitá a to aby členské štáty mali mm, pravidel prístup k tomu, aby s nami e, tu diskutovali o tom, ako sa e, čerpajú tieto peniaze účinne. Potreba tohto zásahu vychádza z toho, že Taliansko veľmi mešká v čerpaní európskych peňazí. My v zásade sme na predposlednom mieste podľa štatistiky juh krajiny, a osobitne tie regióny konvergencie sú na úrovni 12% a to je na úrovni polovici celkového stavu v EÚ. A predtým to tak nebolo a v Taliansku sa zhoršila situácia. Vieme, že všetky štáty si zhoršili svoju schopnosť čerpania v tomto programu období, no Taliansko zhoršilo e, svoje postavenie e, v porovnaní s e, ostatnými dňami. Takže to bolo zhoršenie, nehovorím o účinnosti, ale o čerpaní. Poďalšie, toto sú dobré správy v to zlom scenári. Sú tu veľké odchylky aj v tých vysokokonvergentných regiónoch. Máme regióny, ktoré dosahujú priemer EU, napríklad e, kraj Bazilikata, alebo kraje, ktoré stále ani nedosiahnu 10 a vysoké rozdiely sú tiež vždy dobré. A tiež máme národný program, ako napríklad školstvo, ktorý dosahuje 40 Takže vysoké rozdiely ukazujú, že to nie je všeobecný problém, ale že to je špecifický problém. Toto bolo východisko a diagnóza, ktorú treba zvyčajne robiť, je jednoduchá. Sú to um, štyri dôvody tejto situácie dva sú staré a dva sú nové. A tie staré sú fragmentácia regionov, čo je otázka, ktorú sme často diskutovali. A po druhé, nedostatočné zameriavanie sa na výsledky v porovnaní so zameriavaním sa na mm, postup. Výsledky sa týka kvality života ľudí neboli dostatočne predmetom debaty. Ďalšie dva, ktoré e, som predložil do Taniarského parlamentu, boli nasledovné. Poprvé, oslavenie e, národných vlád, hlavne v niektorých e, sektorových centrách kompetencie a zmetok medzi decentralizáciou a to, že si ju plietli s úlohou vlády pri riadení stratégie, v monitorovaní a výbere problémov, ktoré treba riešiť. A následne prišlo oslovenie regionálnych e, samozpráv a ďalej neistota, ktorá sa netýka len kac, e, teda krátenie, ktoré zaznalo Taliansko, ale tiež e, pocit, že tieto neboli primerané, takže je tu pocit neistoty, že prídu ďalšie krátenia a takisto Pak stability, ktorý v štáte, ktorý spie k federálnej situácii, znamená, že v regionách, e, ktoré sa monitorujú tým, že ktoré spolufinancovanie vstupuje do toho. Takže toto sú regióny a e, jaká je terapia? Terapia je najprv koncentrácia na priorite, takže e, tieto, táto suma sa koncentruje na priority. A po druhé, porovnanie výsledkov, uvedol som vám tu článok, ktorý vám distribujem a e, toto je zameranie sa na výsledky, že robíme to, čo ostatné generácie navrhli. My v zásade vychádzame z úloh, že ktoré aspekty slabej kvality služieb na talianskom juhu sa riešia a cieľ má byť splnený do 31. januára. Potom, aké kroky chceme, aby sme dosiahli tieto výsledky a potom, aká suma peňazí jedla na tieto kroky. Takže keď prevrátime tú stratégiu, po tretie, finančná istota, ktorá vychádza z veľmi silného manévra, ktorý je veľmi tvrdý, a odpoveď na list, ktorý sme dostali pred pár mesiacmi od komisára Hána a Rena, ktorí povedali, že prosím dodržte pakt stability, ale nerobte to cez opatrenia, ktoré brania regiónom, aby využili toto spolufinancovanie. Takže sme to vypracovali zákon v parlamente, ktoré umožňujú, aby sme parlamenty neobmedzovali v ich spolufinancovaní. A po štvrté, mobilizácia národných stredisk, kde ministerstvo teraz komunikuje. tým, že stanovuje cieľa a že zabezpečuje, že tam budú k dispozícii pracovné skupiny, ktoré budú zabezpečovať, že tieto zásahy budú fungovať. Kolega, kolegovia trošku neveria tomu, čo sa deje na našom kontinente a niečo z toho, čo sa tu deje, bude mať účinky a to budú peniaze, ktoré sa budú dávať e, do vrecok učiteľov. Peniaze budú v správnych e, vreckách, vreckách ľudí, ktorí pracujú a e, tento zásah pre znevýhodnených pracovníkov nad 50 rokov a diskriminované ženy a ľudia, ktorí boli odstavený od trhu práce viac ako 24 mesiacov. Toto je ten priamy účinok a potom najdôležitejší je ten nepriamy účinok, ktorý chcem dosiahnuť, tak teda s ním chcem dosiahnuť znovu postavenie spoločenskej zmluvy občanov z so štátom. A chceme tu jasne povedať, že čo majú očakávať od štátu v súvislosti s počtom hodín, ktoré majú stráviť cestovaním do práce. Toto sú účinky, ktoré očakávame na rast a ešte posledná vec je očakávania. Veríme, že očakávame niektoré zmeny prinesú novinky v, dúfajme, novom programovacom období 2013 až 2020, a to v týchto ohľadoch, že sa prevráti do stratégie a že výsledky v súvislosti s kvalitou života ľudí a práce ľudí, ktoré sa merajú ukazovateľmi a budú stredobodom politiky a že sa potom uvedú kroky a tiež, že budeme mať transparentný prehľad, že prečo očakávame, že tieto kroky dosiahnu výsledky. A ako som povedal, je tu tendencia, že operačné programy sú veľmi zjednodušené v súvislosti s um, touto témou. Mm, ďalej sa sústredíme na pár priorit, aby všetci vedeli, čo robíme, aby ľahko ľudia mohli sledovať, čo robíme. Po tretie, veľmi dôležité je prepojenie s bežnými sektorovými politikami. Jeden z dôvodov, prečo je sektora regionálna politika efektívna, je, že v niektorých štátoch sú tieto oddelené a je tam len ehm, malá oblasť strukturálnych fondov. My sa pri osobitnom vzdelávaní snažíme zabezpečiť, že kvalita tých peňazí, ktoré dáme na vzdelávanie, bude hnacou silou v tom, ako sa peniaze čerpajú v bežných sektorových politikách. Takže chceme teritorializovať sektorovú politiku, to znamená prispôsobiť ich e, na vzdelávanie na juhu prostredníctvom prototypov, ktoré vytvárame v regionálnej politike. A nakoniec chcem povedať, že hoci je to zradný pojem, na tlačovej konferencii mi navrhli iný pojem, používame pojem posilnená spolupráca, čo ma trošku iný význam v tomto meste. To je posilná spolupráca medzi Národnou vládou a Európskou komisiou, aby e, sme to sfunkčnili. Vytvorili sme akčnú skupinu, ktoré predseda môj kolega vľavo a on mal za starosti túto politiku, ale podpredseda tejto skupiny jeho zastupuje riaditeľ Európskej komisie, to je pre nás dôležitý krok. Predseda Monty navrhol, aby som to nazval prehlbená subsidiarita. We like it very much. At least I, I, I... Ďakujem, to je zaujímavý nápad. Takže diskusia, najprv Konstance, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, pán Barsa. Veľmi sa tešíme, že ste sem k nám prišli. Ja sa naozaj nadejam, že vy ako minister koheznú politiku v Taliansku naozaj posuniete vpred. Veľmi často sme hovorili o tom, ktorým smerom by mal ísť vývoj koheznej politiky. No a vy by ste mohli byť naozaj dobrým príkladom a možno by ste nám mohli zjednodušiť e, e, do koheznej politiky zakomponovať prehlbenú subsidiaritu. Súhlasím s vašou analýzou naozaj do veľkej miery. Myslím si, že naozaj máte e, pravdu e, s tými krokmi, ktoré v Taliansku plánujete. Mám jednu otázku. Taliansko nie je len krajina s e, najnižšou mierou čerpania fondov ale je tam zároveň aj vysoká chybovosť, jedna z najvyšších, pokiaľ ide o vydávanie prostriedkov z eurofondov. A toto nesúvisí nejako veľmi s ťažkosťami so spolufinancovaním, súvisí to do veľkej miery e, s nejasnými právnymi pomermi, pokiaľ ide o verejnú súťaž, pokiaľ ide o verejné obstarávanie na lokálnej a regionálnej úrovni. Takže pokiaľ ide o ex ante kondicionalitu, eh, pokiaľ ide o budúce predpisy, eh, môžete vypovedať, že keď dôjde k schváleniu projektov, prostriedkov pre projekty, že bude skrátka garantované, že sa to bude všetko diať riadne podľa pravidiel, alebo je to stále taký damoklov meč, ktorý nám tu hrozí eh, tým, že tu bude mnoho chýb a mm, problémov. Takže Keby ste mi mohli odpovedať na túto otázku, ďakujem. Take... Ďakujem. Zoberieme dve, tri otázky spolu. Pán Godmanis. Thank you, Mr. Minister. Ďakujem, pán minister. Chcem sa spýtať na tie mimoriadne opatrenia, ktoré podľa všetkého musíte presadiť. Ak sa pozrieme na mieru absorpcie v Taliansku, teda regionálnych e, rozvojových fondov a takisto kohezných fondov k 1. decembru tohto roku máte e, štatistiku dvakrát horšiu ako akákoľvek iná členská krajina EÚ, 18%. A problém je, že táto situácia sa vôbec e, nemení. Za celý rok to bola rovnaká, možno 1,5%, november, december sa to zmenilo keď sa pozrieme na sociálny fond, tam už to nie je o toľko horšie, ale tiež je to oveľa menej ako priemer v EU. Otázka je, váš vládny deficit nie je až taký e, veľký v roku 2010 či 2011, čiže je to výsledok toho, že vláda sa snaží proste šetriť a znižovať deficit tým, že nebude poskytovať spolufinancovanie týchto projektov, alebo je to problém projektov ako takých, teda že príjemcovia nemohli jednoducho, alebo neboli schopní dobre projekty e, predložiť, ktoré by mohli byť financované a jednoducho vláda s tým e, nemôže e, nič robiť a už nemôže to ďalej spolufinancovať na základe princípu preplácania. Dokonca keď sa pozrite na ešte obdobie predchádzajúce 2000 až 2006, to bol ten starý finančný výhľad, tak tam takisto mm, do polovice tohto roku Taliansko e, staré fondy nepokryla do hodnoty jednej miliardy e, eur a to už je 5 rokov dozadu. Hm? Elizabeth Schroeter. Ja, vielen Dank. Auch... Áno, ďakujem pekne. A ja sa teším, pán Barka, že teraz môžete otestovať vaše teórie a čakáme teraz s napätím, či sa vám tieto testy zdaria za takýchto veľmi zložitých podmienok v Taliansku. Vieme, že predchádzajúca vláda neurobila veľa preto, aby inovácie štrukturálnych e, fondov mohli ísť v prospech znevýhodnených regiónov. Niektoré projekty skôr vyvolali otázku, e, či je to skutočná trvalá udržateľnosť. No a vy sa teraz budete snažiť e, chopiť sa tých opratov v krátkom čase za týchto ťažkých podmienok, mám na mysli rozpočtový deficit, takže naozaj vám držím palce. Vaše teórie sme si vypočuli sa veľkým záujmom a boli by sme radi, keby sme tu konečne mali región, kde sa toto podarí aj realizovať. Takže moja otázka na vás, pokiaľ ide o tú druhú časť vašej teórie, či sa vám podarilo realizovať tú druhú časť vašich teórií. Čiže nielen result oriented, ale aj best placed. Či ste tie regióny naozaj zohľadnili, či ste zohľadnili lokálnu úroveň. Máme partnerský princíp a partneri v Taliansku ma často informujú, že sa to neuplatňuje náležite to, čo je uvedené v nariadení. Teda máme sociálnych partnerov, environmentálnych Potom v oblasti gender mainstreamingu máme partnerov, že je potrebné ich zapájať, že musia mať hlasovacie práva v monitorovacom výbore a tak ďalej, aby naozaj boli uschopnení e, s orgánmi pracovať e, na úrovni rovný s rovným. Čiže moja otázka na vás, realizovali ste aj toto, pretože podľa mňa toto je predpokladom tohto best placed princípu. Teda, aby to nešlo celé z hora na dol, ale aby tá sa vychádzala aj z dola. Ja viem, že je to veľmi zložité. Takže mňa by zaujímalo, čo ste urobili v tomto zmysle, alebo v tomto smere. Ďakujem. Ďakujem, pán minister. Thanks a lot. Thanks for the opportunity to go deeper into it. Um, um, Ďakujem pekne pokiaľ ide o tú mieru chybovosti, naozaj sú veľmi e, tie čísla vysoké, ale treba si uvedomiť, že vzhľadom charakteru Talianska ten e, klasický prístup e, asi celkom e, nefunguje. Jednoducho, u nás sa robia všetky veci na poslednú chvíľu a keď nejakú vec, tak povedz, odfotíte niekoľko dní dopredu, tak ten, vyzerá to horšie, než to naozaj nakoniec bude vyzerať. Ale áno, máte pravdu a tá kondicionalita to je presne taký nástroj, ktorý by, by mohol eh, pomôcť, teda, ako sa o tom eh, diskutuje. Takže tento váš bod určite by sme mali akceptovať. teda ja som si všimol za posledné obdobie, že tendry nie sú jediným problémom, ktoré tieto čísla ťahajú dole, ale áno, určite treba to vylepšiť a v súvislosti to kondicionalita, takže súhlasím s tým, čo ste povedali. Vy ste sa vrátili k tomu, prečo. Prečo Taliansko má také zlé čísla? Toto je situácia z minulého e, roku, lebo tak možné to porovnať s predchádzajúcim programovým e, programovacím obdobím. Po troch rokoch to bol rok 2010, čiže 4 vlastne, takmer 4 roky už ten program fungoval a v tom čase um, malo Taliansko 7,4%, teda pred rokom. Teraz už je to 12 zvyšok Európy mal 14,4. Čiže tie čísla boli dvakrát lepšie a to platilo teda aj e, pre minulý rok. Ale situácia z e, e, tých istých krajín pred 7 rokmi, to je zaujímavé. Taliansko v tom čase malo 16,6% a nie 7. A zvyšok Európy, to sú veľmi zaujímavé čísla, teraz to bolo 14 a oni mali vtedy 21,3. Čiže čo nám to hovorí? Poprvé, všetci sme náš výkon e, zhoršili, čiže ten problém je všeobecný, ale Taliansko sa zhoršilo oveľa viac ako... Čo to znamená oveľa viac? E, prečo? E, spolufinancovanie je jeden dôvod a kvalita projektu druhý problém. Kvalita projektov je problém preto, lebo častokrát jednoducho sme nevedeli poradiť, na čo sa tie peniaze miňajú. Treba tie projekty riediť a vtedy E, keď tie projekty riešite alebo riadíte a ľudia o to nemajú záujem, tak jednoducho iba oznámite nejaké miesta, nejaké mena, čísla, ale to je iba vlastne opakovanie nejakých informácií, to nie je mobilizácia občanov. Čiže administratóri potom nemajú tlak, aby aj tie e, výkony podávali. A potom je tu otázka e, jej financovania. Máme tu istý uh, pakt, e, ktorý hovoril, že ak buď proste máte iné náklady, alebo máte spolufinancovanie. Ak máte spolufinancovanie, tak iné náklady išli bokom, alebo naopak. E, v roku 2013 a sa uvoľní 1 miliarda eur, tým pádom ten manéver je ťažší, pretože sa to v rámci e, paktu stability muselo riešiť. Dostali sme k tomu E, list od Hanna Rena, čiže proste e, takto to nejako vyzerá. A potom ďalšia otázka. Áno, e, určite sme o tom rokovali s regiónmi. Mali sme isté iné predstavy, keď sme začínali napríklad e, to, čo treba robiť, aké číslo dávam konkrétny príklad, mali sme isté klasické predstavy, ktoré jednoducho v Ríme máte. že sme mysleli iba na tie hlavné e, cesty. A potom, keď sme išli do regionu, tak e, tí hovorili, na čo bola to verejná rozprava a zrazu sme dostávali e, reakcie od e, ľudí, ktorí e, cestujú každý deň do práce. Zrazu to bola otvorená diskusia, títo títo ľudia, ktorí každý deň cestujú do práce, na Facebooku, na Twitteri hovorili, no tak e, vy hovoríte o tých veľkých, e, veľkých e, ťahoch železničných, ale čo my, čo chodíme každý deň na tých bočných ťahoch do práce. Takže my sme to nakoniec akceptovali a so všetkými týmito ľuďmi sme si sadli do Rím, v Ríme do jednej miestnosti a sme to uzavreli iným spôsobom, ako sme mali pôvodne v pláne. Potom provincie. U nás majú rôzne právomoci a my sme spoločne s nimi e, tú konečnú dohodu doladili. Pokiaľ je o partnerstvo, nie som až taký spokojný, čo sme spravili, pretože jednoducho je monitorovici výbor, e, tam sú partnery a tá spolupráca bola trošku zmrazená, ale potom sme ju odmrazili, tak povediac, to znamená, že pred e, tým stretnutím sme sa s nimi stretli, prebrali sme to, mali podobný názor ako my Mm, v ten deň e, síce bol štrajk e, odborov proti vláde, ale rozhodli sa, že prídu na to stretnutie a spoločne sme prebrali tieto témy. A naozaj e, bola tam silná podpora, tak sme sa my rozhodli, že to partnerstvo to nie je iba to, e, že sa schváli to, čo už bolo dohodnuté, ale tie ďalšie kroky treba aj dopredu prebrať a napríklad chceme e, oživiť nejakú intervenciu pre e, starších ľudí. Už teraz to v tých programoch je vlastne napísané, ale nebolo to centrálne riešené. A o tomto sa bude už rozhodovať e, e, naozaj e, v rámci lepšieho, lepšej aplikácie princípu partnerstva. Pani Macau, nech sa páči. Takže, pani Maconi, ďakujem pekne, vítajte, pán minister. Ja budem samozrejme hovoriť vašim aj mojim rodným jazykom pretože jazyková e, rozmanitosť to je vždy problém u nás v talianskej delegácii. Nechceme, nechceme, aby nám niekto vzal to právo e, e, používať vždy taliančinu, keď e, chceme. Takže preto hovorím na schvál po taliansky, lebo som o tom presvedčený, že tak má byť. Pán minister, vy ste hovorili o pláne e, ktorý bol nedávno dohodnutý s niektorými talianskými regiónmi, najmä na juhu krajiny. Úmysel e, tohto plánu je taký, že treba zabezpečiť, aby južné talianské regióny neprišli o dôležité zdroje, ktoré sú ohrozené E, pretože e, regionálne programovanie nebolo rešpektované alebo dodržané. A ja chcem už e, na úvod povedať, že si myslím, že dôvod, prečo to programovanie nebolo dodržané, okrem finančnej krízy, Teda dôvod bol ten, že vnútroštátne zdroje neboli v dostatočnej miere E, do regiónov e, poslanci. Čiže aj ten e, problém, alebo ten, to, to, ten princíp, ten európsky kombinácie zdrojov nemohol byť tým pádom potom dodržaný. A to je problém pre regióny. Takže potom, čo som si vypočula váš názor na ten plán, vlastne bude treba znovu prehodnotiť mieru spolufinancovania na národnej úrovni z 15 na 25 To ste vy zase povedali, aspoň ja som to tak pochopila. Ak sa milím, tak ma prosím opravte. Zdá sa teda, že e, tá miera spolufinancovania bola naopak, teda pardon, znížená, ospravedlňujem sa. E, a z toho vyplýva istá otázka. Ja som sa dopracovala k istým e, číslam, ktoré som osobne otestoval. V posledných mesiacoch sme sa pozreli na možnosť toho, že e, sa zníži teda takýmto spôsobom miera spolufinancovania a európske orgány to túto možnosť e, zamietli, pretože to by sa mohlo spraviť iba vtedy, ak sa nariadenie no, bude novelizovať. A tak to bolo vykonané v prípade niektorých iných členských štátov, ktoré, ktorým sa pomáha takýmto spôsobom. Takže otázka je teraz pre vás, čo s tým. E, v talianskej delegácii častokrát sme sa vyjadrili k jednému argumentu, ktorý sa týka kondicionality, ktorá je uvedená v návrhu komisie pre ďalšie programové obdobie, ak teda máme hovoriť o budúcnosti. Princíp, ktorý to celé inšpiruje, teda, že by mali byť e, prísnejšie e, kontroly aby sme sa vyhli do budúca tým problémom, ktoré Taliansko mm, má, ako viacerí kolegovia správne poznamenali, tak e, tak áno, to platí naozaj, e, je to správna myšlienka, treba e, v prípade potreby zaviesť aj sankcie, ale mm, ekonomická makrokondicionalita, teda inými slovami povedané, to, aby kohezná politika bola predmet tom e, e, princípov z Maastrichtu, tak to už je niečo, čo akceptovať nemôžeme. Je to neakceptovateľné nielen, myslím si, pre našu krajinu, ale je to vlastne nesúlade s základným princípom e, koheznej politiky. Takéto prepájanie by podkopávalo koncept koheznej politiky ako spôsobu toho, aby sa niektorým regionom v rámci Európy pomáhalo e, nejakým spôsobom prekonať ich e, ekonomické alebo rozvoj e, ich, menš, ich, ich pomáhalo sa teda im prekonať ich menšiu alebo slabšiu mieru ekonomického rozvoja. Teraz keď sa pozrieme na tie dohody, to je niečo, čo je v ďalšom, ďalšom období Eh, či som zahnuté, treba proste viac eh, zdôrazniť našu naše presvedčenie o tom, že e, miestne a regionálne orgány by mali mať voľnejšiu ruku, e, pokiaľ ide o tieto, o tieto programy. E, k tomu, čo podal pani Šreter, myslím si, že ten plán, ktorý navrhujete, e, ten práve, že by išiel opačným e, smerom. Vy skôr centralizujete proces rozhodovania v rukách e, centrálnej vlády. Čiže ako na to zareagujete? Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, prepačte, ešte sa stále, ale e, hlasia 7 rečníci, takže poprosím vás naozaj, buďte struční. Viem, že e, pre Talianov je to problém stručne vystupovať, ja viem, že tu je Fabricio teda, e, takže chcete sa vyjadriť e, dlhavejšie možno, ale aj tak vás poprosím. Pán Uďas, mm, ďakujem pekne. E, pán minister, vítajte na mm, dnešnom stretnutí. Ďakujeme, že ste prišli a sa s nami porozprávať a podeliť o vaše skúsenosti. Potrebujeme niekoho s vašimi skúsenostiami. Ďakujeme za tie návrhy, za tie myšlienky a môžem vám povedať, že E, vyplňate e, dosť e, veľkú medzeru, ktorú sme tu v posledných rokoch pociťovali. Takmer celý rok talianská vláda vlastne vôbec nemala ministra pre európske záležitosti, takže asi ťažko nás môže prekvapiť, keď máme potom mm, istý dopad tejto skutočnosti na národné aj regionálne politiky v krajine. Všimol som si, že dosť veľká časť e, potrebnej, e, potrebnej pozornosti sa teraz venuje e, riziku toho, že stratíme nejaké financovanie z súčasného finančného obdobia, ale treba sa pozerať aj smerom do budúcna na tomto výbore, aj na iných, nakoniec sme sa v posledných týždňoch pozerali na nové nariadenia a nové programy na obdobie 2014 až 2020 vy hovoríte o posilnenej spolupráci s Úniou. Preto sa chcem spýtať, je možné posilniť spoluprácu aj s parlamentom? Nemôžeme spoločne sa dopracovať k nejakému východiskovému bodu? Nemyslím, že by sme si mohli nejaké veci navrávať. Jednoducho tá realita, bohužiaľ, je taká, aká je. Ale v tých opatreniach, ktoré sa pripravujú do budúcna, tam potrebujeme dať dokopy taký rámec, ktorý zabezpečí, že všetky e, regióny vrátane talianských budú schopné využiť zdroje a to efektívnejším spôsobom ako doteraz. to budú jediné zdroje, ktoré budú momentálne k dispozícii. Takže ak by sme sa mohli stretnúť aj na ďalšom samostatnom stretnutí a prebrať e, tieto otázky, to je na vás otázka. Mám ale aj ďalšiu otázku. Hovorili ste o rozpočte, ktorý bol e, nedávno predložený. Išlo tam o e, aj o to teda, aby boli niektoré financie prevedené e, v prospech juhotalianských e, regionov. Chcem sa spýtať, je nejaká možnosť, že by sa tie zdroje e, z týchto regionov nahradili, teda pokiaľ tie regióny, ktoré sa rozvíjajú pomalšie, nie je tam istá povinnosť pre vládu zabraniť tomu, aby tomu, aby sa teda takéto, e, takéto, aby takéto tomu, takémuto nahrádzaniu dochádzalo. Jednoducho niekto by na to doplatil, takže dá sa tomu nieko zabraniť. Mo, inými slovami povedané, môžete e, garantovať, že nové zdroje e, nejakým spôsobom nahradia ten nedostatok, ktorý momentálne pociťujeme. Pán Karona, ďakujem. Nemohol som e, predtým vystúpiť, tak teraz e, vám chcem pogratulovať e, k vašej novej funkcii. Držím vám palce, prajem vám veľa úspechov, určite tá práca e, nebude jednoduchá. Pokiaľ ide o to, ako sme sa do tejto situácie dostali, tak určite je tu jeden dôvod a to síce, že poslednom roku došlo k strate e, dôveryhodnosti v mnohých oblastiach, ale to je jedno nakoniec. Mám otázku. Je mi ľúto, že už e, tady kolega tu nie je, ale chcem spýtať, aká je e, pozícia vašej vlády, pokiaľ ide o zavedenie tzv. prechodnej alebo strednej kategórie. Ďalej, pokiaľ ide o úlohu regionov, v partnerských zmluvách. Je tam e, silný e, dopyt zo strany regionálov. vy to určite viete ešte lepšie ako ja, ktoré naozaj chcú byť zaangažované ako hlavní aktéry e, v týchto kontraktoch, v týchto partnerských kontraktoch. Takže aké je k tomu stanovisko národnej vlády, pokiaľ ide o Európsky kódex? Ak som tomu dobre porozumel, tak jedno z hlavných pravidiel v rámci európskeho eh, etického kontextu je to, že aj iní aktéry by tam mali byť zaangažovaní. Pokiaľ ide o definíciu a manažovanie týchto plánov. Takže ďakujem. Ďakujem. Pekne chcem rešpektovať iniciatívu Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o eh, jazykovú rozmanitosť, takže budem odpovedať eh, kolegom po taliansky. Pokiaľ ide o renegociáciu spolufinancovania, ktorú sme vykonali, sa týka e, celkom iných kategórií, e, než tomu v iných krajinách. Niekde inde tá miera spolufinancovania musela byť e, vlastne pozmenená v rámci nariadenia, ale pokiaľ ide verejné financie v niektorých krajinách, je tam jednoducho núzová situácia a tam zníženie Eh, spolufinancovania eh, bol hlavný cieľ. Tie krajiny mohli tie financie využiť na úspory alebo na nejaké iné účely, ale my sme si vybrali iný prístup. Bohužiaľ, talianskí novinári hovorili o tom, že to teda pozmení, že to nebude jednoducho, že tie čísla sa pozmenia ale my sme sa pozerali na to iným spôsobom. My sme sa chceli pozrieť na tie projekty, ktoré treba zrealizovať. Ak sme napríklad sa venovali projektom na železnici, to možno bude trvať 10 rokov, tam sme kvantifikovali e, jednoducho e, tie čísla, e, pokiaľ je spolufinancovanie, zvýšenie, respektíve zníženie pohľadu, či sa na to pozriete z pohľadu Taneska alebo spoločenstva, ale až potom, čo tie programy boli nejakým spôsobom definované. A to je iné, než keby e, tomu bolo v prípade e, toho postupu, ktorý ste spomínali vy. A myslím, že v zásade ide 1,5 miliardy eur, ktoré sú určené iba na e, projekty. A to je teda trošku iná operácia. To, že by tieto peniaze mali ísť mimo fondom komunity na v špeciálny fond alebo do špeciálneho fondu pre železnice. Toto je teda už mimo tohto kontextu. Ale potom, pokiaľ sa pýtate o riziko centralizovaného rozhodovania, tak to predsa vôbec nie je. O tomto pláne sme rokovali a sme ho nakoniec aj dohodli s regiónmi. Pokiaľ budujete železnice, samozrejme, že národná vláda tiež e, k tomu má čo povedať a rozhodnúť o tom, ale potom už jednotlivé práce sa vykonávajú v regiónoch. Takže aj v systéme decentralizovanom má e, národná vláda istú strategickú úlohu, teda e, isté strategické riadenie, istý monitoring, Napríklad predstavte si školu e, v dedine, kde by deti mali dostať všetky rovnaké príležitosti, tak aj to treba monitorovať na národnej úrovni. Treba to vnímať v kontexte stratégie Európy 2020, e, takže nie je tam nejaká, e, nejaké riziko centralizácie, určite nie. Mm, čo sa týka kohezia tých účtov, pokiaľ tie účty nie sú v poriadku, tak e, nie sú pravidla jednoducho dodržané. V Taliansku máme istú finančnú nestabilitu a to vytvára viaceré e, problémy. Takže pokiaľ tie účty nie sú v poriadku, jednoducho je tu isté riziko. Taliansko nie je proti tomu, aby sa zavedli nejaké sankcie pre tie krajiny, ktoré nedokážu E, dané podmienky dodržať. Ale tie sankcie musia byť primerané a nemyslím si, že súčasný návrh je v tomto zmysle v poriadku. Tam sa nerešpektuje e, toto kritérium, ktoré som teraz povedal, teda, teda primeranosť. Tak. Teraz by som prešiel do angličtiny. Myslím si, že úloha Európskeho parlamentu je veľmi kľúčová. To sa týka obdobia 2020, preto sa teším, že tu dnes môžem byť. V angličtine som tuším rýchlejší. Pokiaľ ide o úlohu regiónov, myslím si, že tá simultánnosť schváľovania operačných programov a tých partnerských zmluv umožňuje regiónom zohrávať na zásadnú úlohu, pokiaľ ide o túto oblasť. Nie je tam nejaké a priori a posteriori, všetko je potrebné vyrokovať naraz. Takže regióny už z definície sú súčasťou eh, tohto projektu, programu. No a potom ide o ten e, etický kódex. Podľa nás toto je veľmi zásadná vec a boli by sme radi, keby komisia o tom naozaj viedla otvorené konzultačné e, konanie a nie, aby zo dňa na deň tento e, etický kódex bol technokratmi nejako predpísaný bez nejakého času na prediskutovanie. Pokiaľ ide o tie prechodné regióny, Taliansko nie je za to. Myslíme, že by sme mali sa venovať regiónom vo fáze phasing out. Eh, toto nie je eh, ideálne riešenie, ktoré je predložené, ale samozrejme, že o tejto otázke budeme rokovať s ďalšími členskými štátmi. Ďakujem. Pán De Angelis, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, vážený pán minister, naozaj vám želám veľa úspechov pri vašej práci. Gratulujem k vašmu novému postu. Mal by som mnoho otázok, ale obmedzím sa na jednu jedinú, ktorú považujem za naozaj mimoriadne dôležitú. Je to naozaj veľmi podstatná téma, a to konkrétne kvalita výdavkov. Veľmi často hovoríme o číslach, o kvantitách, ale zriedka hovoríme o kvalite výdavkov. Ak sa zdroje využívajú náležitým spôsobom, Umožňuje to dosiahnuť rozvoj, rást a tvorbu pracovných miest. Moja otázka na vás. Aké nástroje nám umožňa dosiahnuť tento prioritný cieľ, teda kvalitu našich výdavkov? Ďakujem pekne, pán Obrich, ako ďalší. Áno, ďakujem pekne, pán minister. Tešíme sa, že ste prišli ale samozrejme, že nás čiastočne zaujímajú interné talianské problémy, ale zaujímavé, ako to vidíte s budúcnosťou, vychádzajúc z vášho súčasného postu. Niekoľko konkrétnych otázok. V dokumente sa uvádza jedna vec a to Centra národnej kompetencie. Čo to je, prosím vás? Nemyslíte, že sa vraciame späť? alebo že vy sa vraciate späť do obdobia, ktoré si ja pamätám ešte z pred vstupu mojej krajiny, e, kedy komisia bola spolu zodpovedná e, v rámci toho predpristupového rokovania. Vy chcete, aby sa komisia znova zapájala vo fáze implementácie. Je to podľa mňa veľmi zaujímavá vec. Je to nejaké dočasné krizové riešenie, alebo chcete, aby to bol trvalý model? Tretia otázka. Čo sa CSF? Ako to vy vnímate ako minister? Delegované akty, príloha, ako to riešiť do budúcna? A ďalšia vec, tematická koncentrácia. Nie je to trošku obmedzujúci prístup, nemalo by to byť flexibilnejšie. Myslím, že Lambert e, ešte položí nejakú otázku v tomto zmysle. Takže ďakujem na teraz e, pani Kosta ďalšia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aj ja sa veľmi teším, že pán minister prišiel. Ja pána Barku už roky poznám, veľmi dobre si spomínam na vládu Prody. Pre naše regióny to bolo veľmi dôležité, pokiaľ ide o programovacie obdobie 2013. Toto obdobie je za nami že tam bol prítomný jeden veľmi dôležitý fenomén a to nová úloha, nová pozícia talianských regiónov. Táto úloha je posilnená, pokiaľ ide o riadenie prostriedkov a vznikajú v tejto súvislosti dva veľké problémy. Pán Barka už načetol túto otázku vo svojom úvodnom vystúpení. Takže nedostatok nedostatok dostatočný národný rámec s nejakými vzdelanými cieľmi, ktoré by regiónom umožnili byť v kontakte, pokiaľ ide o dosahovanie strategických e, národných cieľov s určitou samozrejme e, mierou e, manevrovacieho priestoru pre regióny. Toto nám chýba. Bývalá vláda to úplne vyčiarkla, úplne vypustila. Bolo by dobré, keby sme sa vrátili k tejto myšlienke, teda určitá správa e, toho národného rámca. Ďalšia vec, vychádzajúc zo skúsenosti mám pocit, že by sme mohli podporovať interregionálne dohody. Regióny často realizujú určité programy, v spolupráci región s regiónom, napríklad v oblasti vzdelávania to platí. No a moja špecifická otázka. Taliansko eh, využívalo sociálny fond vychádzajúc z rámcovej dohody štát regióny. To pomáhalo pomáhať malým a stredným podnikom eh, z tohto sociálneho fondu, samozrejme so splneným kondicionality. Tá kondicionalita je veľmi dôležitá. V budúcom programovacom období bude snáď ešte dôležitejšia, pretože sa plánuje reforma systému v oblasti nezamestnanosti, sociálnych služieb, sociálneho zabezpečenia. Takže k tejto kondicionalite Platí to nielen pre Taliansko, ale aj pre Nemecko, kde tá lokálna úroveň je veľmi dôležitá. Takže e, pokiaľ ide o tie štruktúrálne zmeny a využívanie toho fondu, ako sa to bude rozdielovať, bude to na národnej alebo regionálnej úrovni, lebo aj jedno, aj druhé je možné. Môže región využiť tento fond na základe tejto kondicionality, so zohľadnením princípu subsidiarity. A ešte posledná otázka. Myslím si, že je potrebné postupy lepšie vysvetľovať. Často sú zbytočne byrokratické, nejdú na prospech ani transparentnosti, Takže keby sme tu možno mali také postupy, ktoré budú efektívne, ja si myslím, že tam je ešte čo riešiť, pokiaľ ide o technickú pomoc, podporu, pokiaľ ide o nástroje na využívanie fondov, je tu lepšia koordinácia medzi regiónmi a centrálnou úrovňou. Ďakujem. Teraz Michal Teurer. Ďakujem veľmi pekne, pán Barka, za to, že ste prišli ako spravodajca EP o absorpčných problémoch a mierach absorpcie sa chcem vyjadriť eh, k tým dôvodom, ktoré viedli k nízkej, nízkej miere absorpcie v určitých regiónoch a zase naopak k vysokej miere v iných regiónoch. Eh, naozaj eh, ma mrzí, že niektoré regióny svoju absorpčnú kapacitu nevyužívajú. Nejde iba o spolufinancovanie, ide o vytváranie kapacít Ide o to, či tá e, lokálna a regionálna úroveň funguje. My naozaj vyzývame k decentralizácii a vyškoleniu personálu. No a moja otázka, vy ste veľmi známi v Bruseli a v európskych kruhoch sa z dôvodu vašej správy. Na mne by zaujímalo, či vaše talianské skúsenosti, pokiaľ ide o štruktúrálne a kohezné fondy, e, či máte pocit, že by tieto mohli zohrávať dôležitejšiu, pokiaľ ide o makroekonomickú stabilizáciu v súčasnej situácii, nielen pokiaľ ide o štátne zadlženie, pokiaľ ide o, tie, um, o to napätie v eurozóne. Ja si myslím, že sme sa mali naozaj zamerať, pokiaľ ide o štruktúrálne a kohezné fondy, na zvýšenie konkurencie schopnosti európskych hospodárstv hospodárstiev, najmä v určitých regiónoch. Takže čo si vy o tom myslíte? Ďakujem pekne. A ako posledný dostane slovo Lambert van Ďakujem pekne, pán minister. Je dobré, že ste znova prišli vo funkcii ministra tentokrát. Mám niekoľko otázok. V vašej správe, správe Barka, hovoríte o týchto zmluvách. Takže aký je váš prístup? E, je to príklad e, toho, čo ste mali na mysli vo vašej správe? Nová re- reorganizácia, zmena organizácie veci. Je to ten typ zmluvy, ktorý ste navrhovali v správe? A druhá otázka. Ja pozrám na tie vaše priority a niečo mi tam chýba. Chýba mi tam energia. Čiže Európa 2020, stratégia, to bola zmena priorít. A to je veľká príležitosť pre juh Talianska. U vás sa to neobjavuje. Prečo? A tretia otázka. Veľa peňazí môže ísť na vzdelávanie. Pravíte, že je to vaša priorita. Dobre. Ale ak sa nezmení trh práce, ak sa nesflexibilní, môžeme tam pumpovať peniaze, ale bude to fungovať? Vaša vláda prichádza s novým prístupom. V akom je to, prosím, vzťahu? Vy ste vravili, že doteraz eh, sa na to nezameriavali. Takže ako si to vaša vláda konkrétne predstavuje? Ďakujem. Fabricio, môžete reagovať. Rád by som sa zameral na Taliansko najskôr a potom sa pozriem do budúcna. Takže ako zlepšiť kvalitu. Áno, kvalita je zásadná. Chceme to dosiahnuť tým, že budeme anticipovať implementáciu niektorých e, nástrojov nariadenia, nového nariadenia. Čiže ten akčný plán bude predvídať určitým spôsobom, predbiehať. Áno, je to tá zmluva, ale e, s tými obmedzeniami, e, keďže sa nachádzame v procese, keďže ten vlak nemôžeme zastaviť. Takže takáto anticipácia týchto aspektov. A jeden z tých aspektov to je zameranie na e, indikátory výsledkov. Tieto budú zverejňované, monitorované, nielen pokiaľ ide o finančné aspekty, ale pokiaľ ide o efektívnosť našich krokov. Napríklad, keď budeme financovať školy, budú žiaci mať lepšie výsledky v matematike, alebo len budú viac zarábať e, učiteľi. A toto je tá otázka, ktorá bude v jadre toho plánu. Výber priorít. Áno. Prepašte, ten, ten, to poradie nedodržiavam. E, pokiaľ ide o energiu, tu tam nemáme, pretože máme program ktorý už beží a v e, južnom Taliansku už dosahujeme veľké výsledky. Často hovoríme o veciach, ktoré nefungujú a o tom, čo funguje, o tom nehovoríme, ale Taliansko, ak si to správne spomínam, má teraz dvojnásobný výsledok porovnaní so severom, teda ten juh. E, takže áno, blížime sa k cieľom stanovným na európskej úrovni. Takže preto tam tú energiu nespomíname. A spomíname iné priority. A posledná vec týkajúca Talianska, trh práce. V rámci vzdelávania sa chceme venovať kvalite škôl. My sme zakladateľskou krajinou EÚ a preto kvalita škôl v určitých častiach eh, je skratka neakceptovateľná. Ako môžete tieto deti, ako môžete od nich eh, žiadať, aby nepodliehali organizovanému zločinu jeho lákadlám, eh, keď sú tam také nekvalitné školy? Nedosahujú tie deti úroveň ukazovateľov z PISY, takže Ako môžeme očakávať, že budú na rovnakej úrovni ako e, deti z iných častí Európy? Máme tu pre trh práce určité nové nástroje, ktoré chceme uplatňovať celoplošne. Ministerstvo pre vzdelávanie a výskum chce využívať určité nové nástroje uplatňujeme najskôr niektoré veci na určitých územiach teritoriálne s cieľom rozšíriť to potom na celoplošné uplatňovanie. K budúcnosti, čo sú to tie centra národnej kompetencie alebo národné kompetenčné centra? Sú to určité zložky centrálnej e, správy, aby to boli orgány, ktoré budú naozaj kompetentné, ktoré budú naozaj rešpektované. Napríklad naša železničná spoločnosť funguje veľmi dobre, majú naozaj kvalitných inžinierov a boli by sme radi, keby sa viac venovali juhu, keďže teraz ich skôr lákal sever. Áno, to je tiež monopol. Takže my sa snažíme rozptýliť tú pozornosť aj na také regióny, kde sa tie kompetencie um, automaticky neuplatňujú. Prehlbená subsidiarita. Je to experiment. Uvidíte, ako nám to pôjde. Ja by som bol rád, keby sme zdieľali zodpovednosť, pokiaľ ide o tie strategické voľby a to neskončí v momente, kedy sa spíše tá zmluva. Kontinuita je veľmi dôležitá. My sme si s Danutou zajedno, že keď napríklad hovoríme o task force, keď eh, hovoríme o nejakých prípravných skupinách, tak eh, nechcem, aby to iba spísali tie zmluvy, ale aby sa im venovali aj eh, po podpise Tie štruktúry zostanú v Bruseli, ale ich účasť sa nekončí s písaním tej stratégie, ale majú svoju úlohu aj počas implementácie. Odborníci z Bruselu pracujú so Sabínou a s talianským týmom v oblasti vzdelávania, takže e, nám budú môcť hovoriť, čo si o tom myslia, budú môcť nás kritizovať, usmerňovať, ale nehovoríme o riadení ako takom. a oni budú reagovať okamžite. Nie až o rok, ale okamžite, ako nahlé e, budú určité ukazovatele zverejnené, tak bude môcť komisia povedať, e, ako na tom sme. Spoločný strategický rámec. Prepačte, prepačte, ale je to naozaj komplikované. Takže vy ich vlastne pozvete k vám, aby mohli rýchlejšie reagovať? Možno je to dobrý nápad. Áno, áno. Necháme sa sledovať ako pod lupou. Je to taký určitý prototyp, nová vec. Spoločný strategický rámec. Ešte mám určité obavy, pokiaľ ide o tie nebezpečenstva, o tie rizika. Taliansko zostalo v takej izolácii medzi členskými štátmi. My si stále myslíme, že komisia by to mala pripravovať, by to mala spísať. Prečo? Ja si myslím, že my, členské štáty, by sme to celé zriedili, lebo by sme hľadali kompromis a najmenší spoločný menovateľ. A tu by bol dokument, ktorý sa skrátka nedá použiť, ktorý bol absolútne nepoužitý. Takže toto bolo stanovisko Talianska od začiatku, ale bola sme, boli sme jedinou krajinou, ktorá tvrdila, že by to mal byť dokument komisie. A ak tomu tak nebude, tak by sme mali nájsť nejaký vzorec, ktorý umožní by to podporila rada. Áno, tú legitimnosť nejako prepojiť s tým, aby to nebolo úplne e, zriedené. A pokiaľ je o tú tematickú koncentráciu, to, čo máme teraz v návrhu, je príliš prísne a hrozí, že budeme Kalabrii napríklad hovoriť, čo má robiť, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť. Áno, ale v tomto regióne to neznamená, že budeme dávať peniaz všetkým univerzitám, nie, iba tým, ktoré si to zaslúžia a ktoré to vedia absorbovať a náležite využiť. V vašom prípade to bolo mrhanie prostriedkami. Takže rast a konkurencieschopnosť napríklad v Kalabrii je potrebné riešiť určitým spôsobom a my meškáme. Nejaké veľké kroky, veľké skoky očakávať nemôžeme. V niektorých mestách možno áno, ale konkrétne tento región Kalabria, ako môžu investovať do inovácií, výskumu a vývoja? Budú sa na tom priživovať spoločnosti zvonku, ktoré v skutočnosti nerealizujú ani výskum, ani vývoj. Sociálny fond je podľa mňa rozumnejší, pretože je to flexibilnejšie. Pracujeme na tom. Možnosť výberu región si bude môcť vyberať, že sa bude sústreďovať. Takže dúfam, že som reagoval na vašu otázku a ešte na záver. Prepačte, Medziregionálne, interregionálne programy áno, ale zatiaľ to veľmi nefungovalo, lebo to rozdelenie kompetencií nebolo jasné. je dôležité zodpovednosť jasne rozdeliť. Takže áno, ale A čo sa týka tých eh, podmienok, eh, to nás eh, bude tlačiť k tomu, aby sme mm, problém riešili vopred a nie až následne. No, chcel by som len pripomenúť, že by sme si mali zachovať istú mm, prúznosť vzhľadom na to, čo príde neskôr a mm, v severnom Taliansku je dobré, že sme prúžne využívali tie peniaze, to bola dôležitá príležitosť, ktorú sme mali. Have, uh, Ďakujem. Myslím, že tým sme skončili výmenu názorov s pánom Fabriciom Barkom a myslím, že môžem povedať v mene nás všetkých, že e, si ceníme nielen to, čo robíte teraz v Taliansku, ale aj e, vaše pripojenky k budúcej politike, lebo ako si viete predstaviť, e, práve sme v strede diskusie o všeobecnom nariadení a teraz vieme z rady, že nie sú jednotní v mnohých témach a tiež, že aj vy sledujete tieto trendy, tak ďakujem, že ste to pripustili, no je to pre nás e, výsostne dôležité a, a teraz experimentujeme a pripravujeme závery, takže bolo by dobré, aby sme si vás opäť vypočuli, zistili, či sa s nami chcete o niečo podeliť. Ďakujeme a želáme všetko dobré vláde, pánovi Manti a ministrom a dúfam, že Taliansku sa to podarí a budeme radi, keby kohezná politika prispela k vyriešeniu všetkých problémov. Pekné Vianoce aj Nový rok vám prajem a všetko dobré.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 ktoré je za posledné eh, tri roky veľmi dôležité, a to je HDP a ďalšie kritéria v politike súdržnosti. Máme tu štyroch eh, expertov a poradie, ktoré navrhol sekretariát je podľa logiky prezentácie tejto témy a začneme s prezentáciou mm, profesora Jaceka Šlachtu o výzvach toho, ako merať sociálno-ekonomický rozvoj pre politiku súdržnosti a chcem požiadať rečníkov, keďže máme hodinu 15, aby boli čo najkračší a nechali viac času na otázky a vysvetlenia. Profesor Šlachta má slovo. Thank you very much for, for invitation. I will... Ďakujem pekne za pozvanie. Budem sa snažiť byť čo najstručnejší. Ja by som uvedol, aké sú milníky eh, národných účtov a najdôležitejšie je, že sa to rozvíjalo. Počas mnoho rokov a nakoniec sme dospeli k systému národných účtov, ktoré navrhol mm, nositeľ Nobelovej ceny Richard Stone a potom OSN a potom v Európe sme to rozvinuli ako európsky systém národných účtov a tiež máme eh, koheznú zmluvu, ktorá platí s troma rozmermi, ekonomickým, sociálnym a územným a my eh, sme najpokročilejší pri meraní toho ekonomického hľadiska, to je na základe HDP, to je kľúčom k jeho meraniu a tiež počtom v sociálnej oblasti je to meranie nezamestnanosti, ale aj zamestnanosti a pri územnej súdržnosti sme menej pokročili a väčšinou sa to na, meria podľa um, dostupnosti a doby cestovania. HDP, prečo áno, prečo nie, kľúčové otázky. Poprvé chcem povedať, že je to objektív mm, najmeritko mm, produkcie. Často sa to mieša s blahobytom národa či kraja, ale tak tomu nie je. Ak chceme porovnávať e, štáty či kraje, tak e, najlepšie je merať ich rozvoj podľa tohto. Je mnoho zjednodušení e, pri jeho meraní, pretože sa to ukazuje, že je to veľmi eklektické, ak sa práca robí doma tak je to započítané a keď nie, tak to nie je započítané. Tiež sú tu otázky rozsahu. Ak produkcia, ktorá, alebo či produkcia, ktorá je škodlivá pre životné prostredie, má byť započítaná alebo nie. A šedá ekonomika v takýchto účtoch a vojenská výroba a tak ďalej. Tiež máme problémy s porovnaním v rôznych e, územiach, aké návrhy, aké ceny navrhujete na porovnanie a aké meny a tiež spoločný menovateľ ako napríklad používanie štandardov kúpnej sily. A keď hovoríme o územnej škále, snažíme sa to porovnať na úrovni štátov, ale aj krajov a je to na úrovni e, NAC 2 a NAC 3 území. Máme rôzne výsledky, keď to porovnávame s obyvateľstvom alebo s územím a je tu otázka, či kvalita popisu je správna s použitím HDP. Toto je e, taká tá mentálna mapa, na ktorú myslíme, keď hovoríme o súdržnosti, ktorá vychádza z poslednej správy HDP na obyvateľa podľa štandardov kúpnej sily. Ale toto je práca, ktorú robila Svetová banka. Tu vidíme HDP na kilometr štvorcový v Belgicku. Sa tu ukazujú veľmi e, rôzne obrazy, kde sú Himalaj v Bruseli napríklad a toto je Poľsko. Tu vidíme úspech vo Varšave a veľké mestské oblasti a málo sa deje v iných oblastiach. A tu je stredná Európa. A tu vidíme, že sú tu hviezdy v strednej Európe, no stále je veľká medzera v porovnaní so západnou Európou. Poľsko je štát pomerne úspešný v kohezii a na úrovni NAC 2 máme hm, odhady rovnosti z roku, počnú s rokom 97 a posledné máme čísla z roku 2009. Takže postavenie Polska sa zlepšilo od 44 na 61 počas 12 rokov. Takže je to asi reprezentatívny popis, no na úrovni NAC 2 vidíme, že sú isté kraje, ako napríklad Mazoviecky, ktorý si zlepšil postavenie o 34 percentuálnych bodov a kraje, ktoré obsahujú e, veľké mestské oblasti, sú dosť úspešné zhruba asi 20 percentných bodov a kraje, ktoré sú slabšie v Polsku, zlepšili postavenie za 12 rokov o 7-8-9 percentuálnych bodov. Odpoveď je, že áno, HDP je reprezentatívny popis e, procesu súdržnosti. E, nad rámec HDP tu máme pár rôznych ukazovateľov, ktoré navrhli v 5. koheznej správe. Nebudem ich čítať, no Všetky tieto ukazovatele sa navrhujú na úroveň nazva. A tiež zaujímavý e, spôsob, e, ako e, určiť tieto ukazovatele, je tiež e, ukazovateľ šťastia a spokojnosti ľudí. A tiež je tu dôležitý súbor cieľov navrhovaných do 2020, ale keď sa pozrieme na tie ukazovatele, miesto piatich cieľov, keďže navrhujeme úrovne, ktoré majú dosiahnuť štáty, ale aj celá EÚ. Toto sú pomyselné mapy. Naľavo máte index ľudského rozvoja a toto je takýto druh ukazovateľa. Napravo máme ukazovateľ chudoby a tu na to moc nevidno, no naj zaujímavejší je e, druhý stĺpec. Tu e, vidíme roky šťastného života Škandinávia, to má 61-62, Polsko, podobne ako Slovensko, 47, no, Bulharsko je len 37. Takže je tu veľká medzera medzi štátmi z hľadiska blahobytu a ako dlho ľudia žijú v zdraví. A tu je dostupnosť, takže vidíme tie medzery. To sa robí na úrovni NAC3 a vidíme, že na e, východnej hranici EÚ máme extrémne nízku prístupnosť a toto škodí rozvoju. Tu máme produktivitu priemyslu a služieb a vidíme obrovskú medzeru v porovnaní so západnou Európou a východnou Európou a z časti južnou Európou. Tu je veľmi zaujímavá mapa, ktorú zahrnuli do všetkých e, verzií koheznej správy. No vymazali ju z poslednej verzie, možno sa niekomu nepáčila. Vidíme tu Severnú Európu s vysokou kvalitou verejnej správy, aj východnú Európu tak tak, potom južné Taliansko, Grécko, Bulharsko veľmi zle, Polsko je na štvrtom mieste a piatom mieste v triede 4 a 4, 5. Tu je e, širokopásmové pripojenie, ktoré ukazuje, že je tu rôznorodý obraz. Tu vidíme index konkurencieschopnosti a ukazuje sa, že sú tu rôzne obrazy rôznych e, krajov, dokonca aj v jednom štáte. A tu máme index e, krajskej inovácie a vidíme tu rozdiel medzi starými členskými štátmi a novými členskými štátmi. Aké môžu byť z toho závery? HDP je stále dôležitý ukazovateľ, no mali by sme zlepšiť metodiku výpočtu a dôležitá téma je, že meškáme. Pred pár týždňami sme dostali v Poľsku HDP na obyvateľa na noc 2 a noc 3 úroveň vypočítanú za rok 2009 v niektorých štátoch to stále chýba, takže máme tu veľmi historické údaje, na ktorých pracujeme. Po druhé, mali by sme pracovať na rôznych syntetických ukazovateľoch, ktoré ukazujú blahobyt, aj blaho ľudí a krajov a národov, aj tých krajov, ktoré nie sú ešte dobre rozvinuté a tiež by sme mali riešiť e, spoločenskú a územný rozmer politiky súdržnosti. Poľské predsedníctvo na tom robilo veľa, aj maďarské, aby sa zlepšila vnímanie územného rozmeru politiky súdržnosti, no stále to ešte musíme dokončiť a potom tu máme e, viaceré sektorové ukazovatele a ten zoznam EU 2020 je dobrý príklad. Ďakujem pekne. Musíme teraz dať slovo pánovi Frank Sotomu, profesorovi z CNAM v Paríži. A on nám povie, či by sme mali byť realisti, alebo konkrétni, alebo oboje. Thank you very much for, for... Ďakujem Ďakujem, že môžeme hovoriť o indikátore HDP. Eh, eh, nie každý tento indikátor má rada, ale všetci ho používajú. Takže vrátime sa k tým základným otázkam a pozrieme sa najprv na to, či je naozaj realistické vôbec HDP ako takýto indikátor používať. Ako vidíme na tomto obrázku, tak je to ťažká situácia. Je to ako keby ste sa chceli, eh, ako keby ste sa snažili chytiť veľkého motila, ale máte iba um, máte iba takú malú sieťku, takže nie je to, nie je to ľahká úloha. Častokrát eh, z toho vyplýva aj tá frustrácia na európskej úrovni. Je e, možné, aby Európska únia bola za toto na európskej úrovni zodpovedné. Mám pocit, že niekedy aj e, sa trochu možno mení. Niekedy hovorila o tých dopadových indikátoroch a teraz už komisia tiež také realistickejšie skôr hovorí o, o výsledkoch a o dopadoch, respektíve e, výstupoch. E, nakoniec aj ten dopad je na novo definovaný. Teraz sa hovorí o e, výsledkoch a e, čistých výsledkoch. E, čiže výsledky minus externé faktory. Takže tie veci sa menia. Situácia sa mení a už uh, tie uh, ukazovatele sú viacej uh, objektívne. Pokiaľ ide o ciele, aký je náš cieľ rast alebo súdržnosť. Viete, že od roku 2000 e, sa skôr sústredujeme na rast. Treba rast, stále sa hovorí. Aj za cenu toho, že dochádza k delokalizácii niektorých operácií. A to je nebezpečné, pretože o čo viac trváte eh, na eh, raste, o to viac eh, to má dopad aj na napríklad výskum a vývoj pretože pokiaľ potom nemáte univerzity, tak potom sa používa napríklad používajú sa zdroje z ESF, ale sú dôkazy, že čím viac máte e, e, zdroje pre výskum a vývoj, tým viac e, vlastne dochádza aj k, ku kohézii. Pokiaľ máte e, bohatú univerzitu, univerzitu v bohatom regióne, tam môžete dostať veľa e, peňazí, ak tam nie je teritoriálna kondicionalita, ale by ste mali spolupracovať aj s tými chudobnejšími regiónmi Napríklad e, v Británii sa snažili tieto veci prepojiť spolupráca e, chudobnejších s bohatšími. Ja si myslím, že na európskej úrovni ako keby sme na to zabudali, na toto prepojenie. určite niečo z toho by ste možno aj vy chceli znovu zaviesť. E, ďalší indikátor, zabudeme trošku na HDP a skôr sa pozrieme na kvalitu života, ale ako vidíte, <laughs> čo to je kvalita života, ak na tomto obrázku dáte veľa peňazí do vzdelávania, do športu, do bývania a tak ďalej a na záver vám z toho vypadne možno kvalita života. Čiže ak sa pozrieme na kvalitu života, tak máme toto riziko, že sa nám to bude príliš komplikovať. Takže skúsme byť realistickí a pokiaľ ide o uh, transparentnosť, tak e, HDP a kvalita života sú možno také kontextové indikátory, nehovoria o priamých dopadoch e, intervencií zo strany EÚ. Takže možno by sme sa mali skôr e, zamyslieť nad špecifickejšími indikátormi a to je môj ďalší bod. A je otázka podávania správ alebo informovania Európskeho parlamentu, Európskom parlamentu. Pozrieme sa, na tieto indikátory na parlamentnej úrovni? Aké indikátory chcete vy vidieť? Aké vy chcete vidieť v súvislosti s tými partnerskými kontraktmi? Ak sa pozrieme na návrh legislatívy, máme tu veľký zoznam, alebo dlhý zoznam spoločných ukazovateľov, tie ste určite videli na, videli na celoeurópskej úrovni. A máme veľa takýchto spoločných ukazovateľov, ale potom ako je to prepojené na HDP? aké ukazovateľ sa budú používať. Je to e, počet e, projektov, teraz sme hovorili o tých makroregiónoch, ako sa ťažko tieto makroregióny vyhodnocujú. Ak sa pozriete na projekty spolupráce, máte kľúčový indikátor počet projektov, takže čo na záver? Máte, ja neviem, tisíce, milióny projektov. Hm? A potom treba myslieť na HDP. Spýtajte sa ekonóm, aký je súvis medzi týmto projektom a medzi HDP a tam už tá odpoveď nie je taká jasná. Čiže treba mať cieľené indikátory, sústredené indikátory na parlamentnej úrovni. Možno, to nie je počet, indikátor, počet projektov, to asi nie je najlepší indikátor. Ale pozor aj na zoznam spoločných indikátorov, ten tiež nemá priame prepojenie na HDP a nie je teda jasné, aké sú kľúčové indikátory, pokiaľ ide o Európu 20 e, alebo 2020, e, tie indikátory tam nie sú nejaké jasné. Takže čo je ten rozmer, ktorý je najviac e, strašidelný, tak povediac, a, alebo naopak slúbny, byť pripojený alebo nebyť pripojený. To je ten hlavný rozdiel. To, čo môžeme našim občanom e, povedať. Možno, že HDP nevieme tak e, priamo naformulovať, ale možno je to otázka prepojenia, pripojenia na európske siete, či už je to inovácia, či už sú to vedomosti, či už je to e, bohatstvo. Niekedy máte pocit, že ste a niekedy máte pocit, že na to nie ste napojení a to je podľa mňa ten e, rozhodujúci faktor. V tomto bola zaujímavá diskusia aj s kolegom z Talianska, aké sú hlavné faktory rozvoja, aká je možnosť prístupu k tomuto rozmeru, do tej miery, do by sme to mohli garantovať všetkým európskym občanom. Tu máme istý predpoklad. Snažme sa, povedzme, e, nejakým spôsobom spochybniť HDP a snažíme sa nájsť nejaký nový index, nejaký beta index, čiže beta B broadband, široké pásmo, všetci chceme byť na takéto pásma e, vysokorýchlostné e, byť pripojení teda. Možno, že EU si niečo môže spraviť. Potom E, energia. Viete, že energie sa e, čoraz menej v Európe e, e, vyrába, menej sa spotrebuje, tak čo s tým? Potom T, transport, doprava, to sa tu spomínalo, ale samozrejme treba e, e garantovať lepší prístup k železnicám, aby ste mohli cestovať e, napríklad vlakom do Varšavy alebo do Sofie alebo do Rígy. Samozrejme vlakom, teda lietadlom sa to dá, ale snaží si sa to niekedy spraviť vlakom, to vôbec nie je ľahká úloha. Hm? A potom Ačko, accessibility, prístupnosť, e, možno, že ani to, ale nie celkom e, stačí. A potom možno, že to Ečko by tu mohlo byť ešte jedno, tým pádom education, vzdelávanie ja by som povedal skôr celoživotné vzdelávanie, pretože na to sa zabúda. Education, vzdelanie, to sú furt len diplomy, ale čo? Celoživotné vzdelávanie. A potom aj ďalšie Ečko, zamestnanosť, employment, ale nechceme to nakoniec až tak veľmi komplikovať. Ak chceme e, nejakým spôsobom dať alternatívu k HDP, tak treba, aby to bolo jednoduché. Hm? Ďakujem za vašu pozornosť, to je z mojej strany všetko. Ďakujem, to bola zaujímavá prezentácia, budú k tomu asi mnohé otázky. Teraz sa pozrieme na skúsenosti Fínska. Máme tu kolegu z ministerstva hospodárstva a zamestnanosti e, v Helsinkách. Nech sa páči, pán kolega. Ďakujem, pani predsednička. Ja trošku tie veci e, možno moc e, zjednoduším, pretože mám tu profesorov, takže asi by som to možno aj nemal robiť, ale pokiaľ ide o používanie štatistík, celkom sa do toho význam E, konkurencieschopnosť, súdržnosť, tomu som sa dlhodobo venoval a teraz sa rád s vami podelím o moje názory, pokiaľ ide pokiaľ ide aj o koheziu, aj konkurencieschopnosť. Čo som chcel povedať hlavne? Ak si spomeniete na druhý slide z tej predchádzajúcej prezentácie, kde máte rost a kde máte koheziu. Ja to vidím skôr inak. Podľa mňa to navzájom súvisí, je to prepojené, je to rovnakým smerom. Silná rastová politika je podľa mňa najlepšia kohezná politika. Ak chceme merať e, koheziu treba, alebo koheznosť treba merať aj konkurencieschopnosť. A štruktúra našich regionálnych a urbaných systémov je kľúčová otázka. Ďalší bod z mojej strany treba, alebo je tu silná pod, treba toho, aby sme zdôrazňovali aj demografické otázky. A potom tretia vec, tretí bod, všetko, čo treba merať, by malo byť politicky relevantné a veľmi e, dôlež, e, citlivé na rozsah. Trošku to teraz teda zjednoduším. Regionálny rozvoj, keď sa na to pozrieme, na tieto indikátory, máme samozrejme HDP s istými obmedzeniami, ktoré už boli spomenuté, potom e, ďalšia vec, ktorú sa snažíme E, merať alebo sledovať, sú e, zamestnanosť a potom demografické otázky, migračné otázky. Um, to je jedna vec, ale potom aj napríklad veková štruktúra. A to je tradičná záležitosť. Už v 50. alebo 70. rokoch sa tento trojuholník používal ako, ako indikátor. Ale čo sa e, pridáva, čo je nové, je, e, sú kompetencie, sú zručnosti. No myslím, že aj túto stranu by sme mali teraz e, viac spomínať. A potom samozrejme relevantná z hľadiska politického alebo pre konkrétne politiky, pre konkrétne stratégie. Snažíme sa dopracovať k trvalo udržateľnému rastu, ale samozrejme našim cieľom je to, aby naši občania, aby sa žilo dobre. To je vlastne hlavný cieľ. K tomu sú všelijaké slajdy, ale ja vám dám ešte jeden ďalší a to je prepojenie medzi HDP eh, a medzi eh, kvalitou života. Vidíte, že HDP sa stále zvyšuje a celkový E, celková miera spokojnosti so životom, tá sa nejako veľmi nemení. Tá je skôr, skôr dole, keď niekam. Takže máme tu e, zjavne nejaké nedostatky, pokiaľ informácie pri meraní regionálneho, e, regionálnej výkonnosti. Pocit, alebo dobrý pocit do života, dobrá kvalita života je istý holistický koncept, na to pracuje aj Eurostat a potom je tu otázka e, tej e, krehkosti alebo hroznosti, pokiaľ ide o externé šoky, teda či sme odolní alebo nesme voči takýmto veciam. A potom je tu otázka demokratickej dynamiky a takisto tzv. multiskalarity. Tu máme jeden príklad e, syntetického indikátoru, e, teda HDP, zamestnanosť, výskum a vývoj dokopy Thomas Hanel z eh, Eurofutures Finland eh, s týmto indikátorom eh, prišiel a vidíte, že v zásade hm, to vyzerá podobne ako vždy, hm, čo vieme o tom, ako Európa funguje, ale je tu potom aj otázka rozsahu. Jeden kolega z východu Fínska, ak sa tam pozriete, tak východné Fínsko nemá nejaké veľmi dobré čísla, vidíte tam ten región a pokiaľ prejdete z regiónu NAC2 na NAC3, tak vidíte naďalej, že nie je tam proste na úrovni NAC3 nejaký motor, ale keď sa porovnáte na NAC4, tak vidíte tu domáce mesto jedného kolegu, Varkos, je to silné industriálne mesto a na sever nad tým sa nachádza Kuopio, a to je Centrum e, kompetentnosti e, vo východnom Fínsku. Pokiaľ Kyopio nebude fungovať, tak ani celý ten región. Takže veľmi dôležité, aby e, to tam zostalo, aby sme nadalej sledovali, do akej miery táto, tento motor, tak povediac, funguje. A potom samozrejme výzva je, akým spôsobom prepojiť túto otázku. Tieto dva regióny majú možno 70 km, ale treba ich prepojiť a potom tie e, vyššie aj tie nižšie nódy treba dobre prepojiť a nielen v rámci regiónu, ale aj v rámci Európy, teda predtým krajiny a Európy, potom celosvetovo. Potom otázka demografická. Percento obyvateľstva vo veku 65 a viac rokov. Tu nás sa e, pozeráme na to isté, len možno z iného projektu. A teraz chcem ukázať, prečo Fínsko má záujem o túto tému. Vidíte modré ehm, čiary, to sú regióny NAC 2, e, pričom e, tá e, červená línia to je národný priemer. Takže vidíte, Fínsko má momentálne problémy v oblasti demografickej, teda starnutia obyvateľstva, ale nie sme jediní. Máte tam Taliansko, aj Nemecko, aj Francúzsko, aj Švedsko, mnohé ďalšie e, krajiny, pre, ktorých, e, pre ktoré je to, je to relevantný problém. Na záver to, čo odmeráme, má dopad na to, čo urobíme. A teda pokiaľ to meranie nie je v poriadku, tak aj rozhodnutia v poriadku nebudú. Ďakujem. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som rada otvorila diskusiu. Neviem, či DG Regio sa chce vyjadriť. No, prepačte, prepačte. Pán Van der Motten. Prepačte, zabudla som na vás. Nech sa páči. Oh, eh, Ďakujem pekne. Takže ja sa pokúsim zhrnúť výsledky štúdie, ktorú sme realizovali a to, že či môžeme nájsť lepší ukazovateľ než HDP, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci regiónom. Pracovali sme s jednoduchými ukazovateľmi a zároveň sme využívali len také nástroje, také zdroje, ktoré sú e, spolahlivé. Takže už tu bol načrtnutý problém a to, že HDP je konceptuálnym problémom ani nie tak na národnej úrovni, ako keď sa používa ako indikátor konjunktúry na národnej úrovni, pokiaľ ide o štruktúralné aspekty, Navýšenie HDP totiž môže pochádzať z, aj z výroby, ktorá je škodlivá environmentálne, sociálne a tak ďalej. Takže vystáva otázka, ako by sme mohli HDP adaptovať na regionálny um, domáci produkt, tak aby sme mohli merať výkonnosť regiónov. Z teoretického hľadiska hlavný problém spočíva v otázke, či chceme, aby hospodársky rást bol maximálny na celom národnom území, alebo či naopak chceme maximalizovať všade životnú úroveň populácie. A toto sú dve odlišné veci. V určitých regiónoch, napríklad krajiny, by mohol byť blahobyt súvisiaci s niečím iným než produkcia v danom regióne. Takže technické problémy, pokiaľ ide o výpočet e, regionálneho, národného, e, regionálneho domáceho produktu, je potrebné nejakým spôsobom regionálne rozdeliť hrubý domáci produkt. Takéto rozdelenie, takáto dezagregácia e, by mala prebiehať na základe pridanej hodnoty. Je potrebné napríklad rozdeliť e, aj e, pridanú hodnotu určitej e, firme, ktorá má viacero pobočiek v rôznych regiónoch, alebo je potrebné to celé počítať v sídle danej spoločnosti. Toto je teda jeden z problémov, ktoré je potrebné vyriešiť. Ďalší problém spočíva v tom, že nemáme na regionálnej úrovni k dispozícii ukazovatele parity kupnej síly ceny v Paríži a v iných mestách vo Francúzsku sú napríklad iné. Uh, a HDP sa vypočítava, ako by tá cena bola všade rovnaká. Pokiaľ ide o úroveň NUC 3 alebo NUC 2, alebo aj NUC 1, napríklad e, Brusel spadá pod NUC 1, tam je vysoká úroveň HDP per capita, ale tento výpočet e, prebieha vychádzajúc z populácie celého regiónu, nie iba hlavného mesta. E, takže toto je viacero e, tých technických problémov, ktoré je potrebné mať na zreteli. Takže aké alternatívy sa nám ponúkajú? Preskúmali sme viacero ukazovateľov, ktoré sú k dispozícii. No a keď ich nejakým spôsobom zoradíme, tak vidíme, že je tu relatívne dobrá korelácia medzi HDP, ekonomickým ukazovateľom, ukazovateľmi materiálneho blahobytu. To je napríklad disponibilný príjem, teda čistý príjem po všetkých odvodoch, potom indikátory zdravia, Eh, teda očakávaná dĺžka eh, života eh, u mužskej populácie, pretože tam sú rozdiely medzi regiónmi oveľa väčšie ako v prípade ženskej populácie a potom indikátor ľudského kapitálu. Počet ľudí, ktorí absolvujú vyššie vzdelávanie znova u mužskej populácie a toto sú teda vlastne tie jednotlivé uh, ukazovatele, ktoré máme k dispozícii a potom ukazovatele e, sociálnej zraniteľnosti, dlhodobá nezamestnanosť, osoby žijúce v chudobe a tak ďalej. Toto je veľmi zložité prepojiť s tými ekonomickými ukazovateľmi. Prečo? už preto, lebo vo veľkých mestách e, často existujú, e, existuje chudobná populácia, ktorá žije v inak prosperujúcich častiach. Takže je potrebné zohľadňovať, uvedomovať si takúto sociálnu nerovnosť. Je to závažný problém, ale prosím, vnímajme to v, aj vo vzťahu s tými ekonomickými, ekonomickými ukazovateľmi. Potom ukazovatele životného prostredia tie v tej tabulke nevidíte. Zdá sa nám, že je zložité ich využívať na regionálnej úrovni. Aj tu si môžeme položiť otázku, či je lepšie sústrediť všetky znečistujúce prvky hospodárstva v tom či inom regióne, alebo či je potrebné ich e, nejako jednotne rozdeliť. Toto je otázka zatiaľ nevyriešená a myslím si, že environmentálne otázky je potrebné vnímať osobitne, vychádzajúc z iných úvah než v prípade ekonomických ukazovateľov. Poďme ďalej, keďže nemám veľa času. Vypočítali sme teoretickú klasifikáciu regiónov, vychádzajúc z toho Prahu 75 eh, priemeru HDP európskeho. Na ľavo vidíte HDP a napravo vidíte HDP+, teda zohľadnenie aj e, čistého príjmu populácie. Robili sme to aj pre HDP plus 3, tam sa zohľadňuje okrem čistého príjmu aj zdravie a e, ľudský kapitál, teda vzdelanie. Takže čo to vo všeobecnosti konečnom dôsledku znamená. E, niektoré regióny e, západnej Európy prichádzajú o takúto pomoc, o nárok na e, podporu. Môže tam byť napríklad staršia populácia, ktorá sa vracia do svojho rodiska po skončení profesionálnej kariéry teda tam nie je nejaká veľká báza, pokiaľ ide o obyvateľstvo v produktívnom veku. V stredovýchodnej Európe väčšinou hlavné mesto sa kvalifikuje na podporu, pretože tam je koncentrácia na maximálnu produkciu hodnoty a táto hodnota tá sa potom prevádza do ďalších regiónov krajiny. Takže tieto transfery je potrebné zohľadňovať a preto teda vlastne mm, región hlavného mesta často má nárok na podporu. No a potom tu máme kalkuláciu HDP plus 3 zohľadnenie teda zdravia a ľudského kapitálu. A bohužiaľ na tej mape to poriadne nevidíte, ale v našej správe sa to dočítate, že je tam potrebné zohľadniť aj také regióny, ktoré možno e, z hľadiska HDP e, sú na tom dobré, ale môžu byť e, zraniteľné sociálneho hľadiska, hoci teda prosperujú na, z hľadiska hospodárskeho. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Van der Moten. A na záver diskusie by som chcela vyzvať aj komisiu, aby sa vyjadrila. Teraz by som ale dala slovo kolegom poslancom. A ako prvý dostane slovo Jan Obricht. Áno, ďakujem pekne, áno, podľa mňa je to veľmi zaujímavé. S veľkým záujmom som si ako politik vypočul analytikov, ľudí, ktorí pracujú štatistikami a spomínam si, na rozhovory s viacerými o HDP, o tom, či je to, či tá výpovedná hodnota HDP eh, je obmedzená alebo nie. A my neustále hovoríme, že toto je realita, môže, nemusí to byť demokratické, je to problém každého rámcového programu 5., 6., 7. Takže sa veľmi teším že tu máme týchto odborníkov. Keď chceme, aby Európa rástla, aby sme mali rast, musíme pracovať na regionálnej úrovni. Toto je jasné. Ale sme tu konfrontovaní s dvomi skutočnosťami. Poprvé, ako opísať, ako zadefinovať úroveň rozvoja, rastu, životné úrovne a tak ďalej. A ekonómovia používajú iné indikátory. A je to naozaj veľmi zaujímavé, ako sa k tomu dá rôzne pristupovať. A potom je tu politické rozhodnutie. A politici hovoria HDP a dosť. HDP na hlavu. Takže keď sa rozhoduje o pridelovaní prostriedkov, tak vždy vychádzame z HDP a potom máme hodnotenie efektívnosti. Ako to zmerať? tú efektívnosť politík. A tam máme možno iné ukazovatele. A potom znova rozhodnutie, kam, kam e, nasmerovať prostriedky a znova využijeme HDP. Takže deje sa to v nejakej, nejakých oddelených realitách, alebo ako keď sa pozrieme na tie mapy, tak e, tam tá disproporcia je úplne evidentná. Ako povedal profesor Šlachta. kolegovia. Na to ale nechcú poukázať, lebo sa boja negatívnej reakcie voličov, takže HDP napriek všetkým problémom odráža všeobecnú situáciu. Politici ho môžu využívať, alebo tomu tak nie je a je potrebné využívať nejaký komplexnejší systém ukazovateľov. Tak či onak, je potrebné uplatňovať tie isté ukazovatele pri príjmaní rozhodnutí o um, využití prostriedkov, ako aj pri vyhodnocovaní úspešnosti konkrétnych programov. Takže podľa mňa je to veľmi nekonzekventné, keď eh, využívame rôzne ukazovatele na rôzne účely. Jedného dňa sa možno ukáže, že región s najnižším HDP má najšťastnejších ľudí. Neviem. Ďakujem. Three speakers and then I will ask the, the, uh, our guests for comments. So Lambert van Nistelrooy. Lambert van Nistelrooy ako ďalší. Meer weten is, is altijd heel belangrijk. Ďakujem, pani predsednička. Áno, informovať sa je dobré, ale o čo nám tu vlastne ide? Myslím si, že z tých príspevkov jasne vyplynulo, že sa veci dajú komplikovať, ale že HDP aj naďalej bude dôležitým indikátorom aj na pridelovanie prostriedkov. Toto nespochybňujeme, môžeme k tomu niečo pripočítať, môžeme to rozdeliť, ale na pridelovanie prostriedkov bude HDP nevyhnutné aj do budúcna. Potrebujeme samozrejme politiku, ktorá bude zameraná na stratégiu Európa 2020, nová generácia fondov. A z toho vlastne vyplýva aj tá otázka, ktorú sa dnes zaoberáme, či HDP plus môže doplniť tie kritériá, ktoré už v dispozícii máme. My tu vo výbore REGI Zrejme dostaneme dokument o kvalite našich štatistík. Eurostat na tom práve pracuje, ale pomôže nám to budeme potom schopní lepšie vyhodnocovať programy? Môžeme príjmať na tomto základe absolútne rozhodnutia. A potom ten teritoriálny aspekt. Toto je veľmi zaujímavá vec, ale platí subsidiarita. Napríklad také Belgicko, tam je to nevyhnutné, Tam je to regionálne jasne poriešené. Áno, tú územnú dimenziu sme k tomu doplnili. A stáva sa čoraz dôležitejšou. V návrhoch komisie nám chýba jedna vec a to, že tie excelentné programy v oblasti výskumu a vývoja vôbec nezohľadňujú túto teritorialitu. Bol tu program Regions of Excellence a už ho nemáme. Sme ho zrušili. Teraz to spadá pod kohezné fondy, smeruje to do nových členských štátov. Takže pre mňa je toto téma, o ktorej je ešte potrebné diskutovať. Možno vy máte nejaké nápady v tomto zmysle. Ďakujem. Ďakujem pani Šreter ako ďalšia. Ďakujem. Teším sa, že tu dnes máme toto vypočutie. Hoci väčšina, väčšina poslancov tu nie je, bolo by možno dobre, keby sme to informácie potom ďalej šírili. My sme dlho bojovali za to, aby HDP nebol jediným ukazovateľom, pretože nezohľadňuje všetko, čo by bolo potrebné zohľadniť sociálna, teritoriálna kohézia, ktoré chceme dosiahnuť. A HDP je obmedzený ukazovateľ a veci skresľuje. A týmto ubližujeme vlastne sami sebe. Máme pocit, že štrukturálne fondy môžu dosiahnuť určité ciele. V správach komisie to ale nenachádzame. Že tie úspechy sú obmedzené. A to súvisí s tým, že ten jediný ukazovateľ nie je schopný vyjadriť ten úspech, neúspech, lebo aj tie problémy sú skreslené. A pre nás bolo kľúčové to, čo zaznelo v poslednom prejave, v príspevku pána Van der Motena, a to, že vo chvíli, kedy HDP, a to nespochybňujeme ako základné kritérium, je to dôležité kritérium, Ale niektoré veci sú skrátka skreslené, keď sa využíva iba HDP. Napríklad regio je oveľa lepšie, než na to v skutočnosti je, keď zohľadníme iné kritéria, konkrétne sociálne. Máme ekonomickú, sociálnu a územnú dimenziu. A vidíme, že v niektorých napríklad mestských oblastiach zrazu síce máme oficiálne pozitívny vývoj, ale keď sa pozrieme na sociálne kritériá, tak vidíme úplne niečo iné pretože ten pozitívny príjem je tu len pre malú hrstku a väčšine sa ho vôbec nedostáva. Takže v tejto oblasti je potrebné využívať ESF, Európsky sociálny fond. Aj keď budeme používať iba HDP, tak vôbec nespoznáme, prečo v konkrétnom meste ten pozitívny vývoj e, stagnuje, prečo sa neposúva ďalej. No a stagnuje preto, lebo celé to meriame len cez HDP. Keby sme ale využili aj iné kritériá, tak by nám to bolo jasné a páčil sa mi veľmi aj príspevok o tých eh, vidieckých oblastiach, kde podľa mňa bolo jasne vyjadrené, že to HDP nezávisí priamo alebo okamžite od zásobovacej situácie v e, krajinách. Napríklad ten fínsky príklad, tam sme videli na tých mapách, e, ako sa rôzne dajú veci prezentovať. A keď máme len málo peňazí k dispozícii, v západnej a strednej Európe máme menej prostriedkov než v prípade Rumunska a Bulharska. Väčšina štruktúrálnych fondov potečie do týchto dvoch krajín, čiže všade inde je k dispozícii menej prostriedkov než v minulosti. A keď s týmto menším objemom prostriedkov chceme naozaj cieľene pôsobiť, tak by sme mali popri HDP zohľadňovať aj iné kritéria. Myslím si, že príspevok pána Vandermotena hovorí sám za seba. Máme tu veľký rozpor. Aj to, čo hovorili naši panelisti. Pán Šlachta napríklad hovoril, že HDP stačí. A myslím, že ostatní panelisti jasne povedali, že HDP má obmedzené možnosti, pokiaľ chceme naozaj vyjadriť situáciu takú, aká je. Takže moja otázka na pána Šlachtu Prosím, ako ste vy vnímali príspevky zvyšných panelistov, ako to vyhodnotíte, keďže oni situáciu vnímajú dosť odlišne od vás. A ešte mám jednu otázku. Pre pána Motena aj pána Sotu. Ak teda HDP sa dá nejako korigovať tým, že sa zohľadnia ešte aj ďalšie veci. Čo v tomto prípade navrhujete v situácii, v ktorej sa nachádzame? Teda, že regionista sa vyberajú na základe HDP podľa nariadenia ale my si uvedomujeme, že je to chybný postup. Takže mali by sme využívať ďalšie kritéria tieto do toho nariadenia vniesť. Ďalšie indikátory by nám mohli umožniť diferencovanejšie využívať podporu a prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Takže aké návrhy by ste nám mohli prezentovať, prosím? Uh, Teraz dám slovo jednému rečníkovi. Karim Enel, nech sa páči. Merci beaucoup, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za eh, vašu prezentáciu. Eh, viac drobných vecí chcem spomenúť. Nie som si istá, či ste eh, odpovedali eh, na tú otázku, keďže od eh, jesene viacerí ekonomovia povedali, že HDP v Norsku reaguje na medzinárodné, európske a regionálne požiadavky, pretože my uh, sme uh, vo svete pohybu, svet je v pohybe a práve preto si myslím, že hneď od začiatku tie ukazovatele boli zle nastavené. Pracujeme na základe zlej metódy. A jedna vec, ktorú, ktorá sa stále opakuje, je rast HDP ehm, sa dáva do rovnitka s rastom, ale ehm, myslím si, že keď použijete len samotný tento ukazovateľ, tak ako sa ukazuje, Obávam sa, že nezažijeme niečo také ako neobmedzený rast. To jednoducho neexistuje. Máme jednu planetu a má to svoje obmedzenia. Takže teraz k politike súdržnosti. Myslím si, že v politike súdržnosti ide o to, aby sme dali do súvisu produkciu a spotrebu, ale je tu aj ekologický rozmer a môže to byť problém, keby tieto ukazovatele neboli dané do súvisu, keď by bola oddelená reálna ekonomika, špekulatívna ekonomika, potom bohatstvo a peňažné vyjadrenie ekonomiky je súčasťou tejto otázky. Čo sa stane s blahom a bohatstvom, blahobytom ľudí, aj e, ich zdravie, aj e, vzdelanie má na to vplyv. A to všetko do toho vstupuje. Hovoria nám, že nemáme inú alternatívu. No je tu ďalší vážený faktor, ktorý môžeme použiť. Ten summit v Johannesburgu nám dal nový ukazovateľ, ktorý viaceré ukazovatele po viacerých regiónoch e, zohľadňujú a to je ekologická stopa. To znamená, že sa pozeráte na produkciu a spotrebu novým spôsobom a zohľadňujete, koľko bude zem e, zaťažená takouto výrobou. Takže ja si myslím, že aj takéto ukazovatele musia zohrať svoju úlohu. Kto sa pýtal občanov EÚ, čo ich robí šťastnými, čím sú ich životy šťastnejšie? Myslím si, že to musí byť e, prístup zajtračka, musí to byť účasť. Mali sme už skúsenosti e, z regionu Patekale a tam sme sa stretli s ľuďmi a pýtali sa ich, čo si myslia, aké ukazatele sa majú zohľadniť e, a chudoba, sociálna inklúzia a ekologické otázky boli e, medzi prioritami. Takže ako zabezpečíte e, takýto participatívny prístup? Ďakujem. Teraz na slovo expertom. Môžete si vyzvoliť, v akom poradí vystúpite. For, for Ďakujem za pripomienky a otázky. Na začiatok by som rád e, citoval časť mojich záverov. Ak eh, ma nepochopili niektorí poslanci, neznamená, že to nebol dosť e, presný. Myslím si, že HDP je stále dôležitý, no musíme zlepšiť metodiky jeho výpočtu. Ak sme aj stále ďaleko od toho, aby sme mohli povedali, že je to meritko Mali by sme zlepšiť výpočet HDP ako takého. No, veľa sa hovorí o porovnaní na regionálnej úrovni. Máme veľmi vysoký HDP odhadovaný na mestské oblasti pre oblasti hlavných miest v nových členských štátoch. A to preto, že ne eh, odhadujeme správne výrobu, ktorá sa deje na vidieku, ale ju umiestňujeme do týchto krajov, ako napríklad Varšava, Praha, Budapešť. A ne riešime správne a vhodne finančné služby. A to je ďalší príklad, kde to môžeme veľmi zlepšiť. Už som povedal, že my E, započítavame produkciu do HDP, ktorá tiež e, prináša škodlivý vplyv na životné prostredie, takže musíme zlepšiť metodiku. A v druhej časti prezentácie som povedal, že by sme mali pozrieť rôzne ukazovatele, napríklad tie, ktoré ukazujú úroveň blahobytu a spokojnosť národov a preto v Eurostate a štatistických radoch máme problémy pri um, podchytení a meraní blaha národov, lebo je to zložité, ale tie sú tu aj sociálne a územné rozmery politiky súdržnosti. Rád by som povedal Janovi Oldbrichtovi, pretože to bolo dôležité, čo povedal, že sme zvyknutí na rozmery politiky súdržnosti, ktoré sú v zmluve uvedené. A potom sa snažíme nájsť spôsob, ako vhodne čerpať peniaze. No máme aj isté formy súdržnosti, ktoré sú mimo zmluvy a sú dôležité, ako napríklad kultúrna súdržnosť Európy a politická súdržnosť Európy. A keď e, tieto rozmery súdržnosti sčítame, tak naše vnímanie toho, že kam majú peniaze smerovať, by bolo trošku iné, ako keď myslíme len na tvorbu rastu. Just to, to add a point about the, the question, what's Chcem len e, sa vyjadriť k tej otázke. Bola tam otázka, čo chýba e, v terajších e, nariadeniach, ktoré sú zatiaľ len návrhmi nariadení a myslím si, že chýba aj na úrovni programu. Keď to pozrieme tak máme veľmi globálne ukazovatele na jednej strane a potom máme veľmi um, operačné ukazovatele o počte podnikov a účastníkov a potom máme HDP a potom sa spýtate odborníkov, prosím vás, vyjadrite sa k tomu. Um, chýba tu to, čo je v strede, tie konkrétne ciele. Máte tam veľa informácií, no aké sú špecifické ukazovatele, ktoré chcete medzi týmito veľkými indikátormi EU 2020 a medzi e, tými údajmi, ktoré máme. A jeden rozmer tu zatiaľ chýba a to je územný rozmer. A je tu diskusia o prístupnosti, je tu veľa slov o prístupnosti no zatiaľ. A pravde, ak sa mierim, nevidel som na úrovni EU ukazovateľ o prístupnosti. No je to vec e, rastu. Musíte mať spravodlivý prístup. Teda prístupnosť je vec, na ktorej, alebo dostupnosť je vec, na ktorej musíme pracovať. Ďakujem pekne za vaše pripomienky a otázky. Chcem tu vyjadriť pár vecí. Toto robia všetko všetky regióny, že sa hrajú s hraničnými pravidlami a toto je otázka, prečo nemáme pravidlá, ktoré sú výslovné a že nechcete prejsť za hranice a že by tu bola istá odmena za ten prístup, že e, máte dobré výsledky, keď pôjdete na Londýnsku olimpiádu, máte isté limity, ktoré musíte dosiahnuť a takisto aj pri programoch. Ide o to, že kraje nemajú záujem prekračovať e, hranice a tomu treba venovať pozornosť, že prekračovanie limitov je hodné oceniť. A ďalšia vec, ktorej sa chcem, ku ktorej sa chcem vyjadriť, je ten územný rozmer politiky súdržnosti a to, že ten e, každodenný mestský systém je iný v e, rôznych štátoch a To sa ukazuje, že v niektorých štátoch nad 3 a môže byť e, ten denný mestský systém a vo Fínsku napríklad nad 4. A tu sa ukazuje, aké sú tie základné jednotky nášho denného bežného života v Európe. A ďalšia vec, ja si myslím, že tieto výborné regióny, tie regióny excelencie treba zahrnúť do tejto témy lebo je ťažké vyhodnotiť naše meritko, že aký je úroveň schopnosti a kompetencie, aké sú e, toky medzi týmito úzlami kompetencie. Oui, alors pour répondre à, à la dernière intervenante, je suis... Áno, by som zareagoval na to, čo tu zaznelo na záver. Súhlasím s tým, že BIP, takže HDP Ehm, možno z hľadiska medzeného porovnania, respektíve z hľadiska trvalej užateľnosti, nie je tým najlepším ukazovateľom. My sme chceli, aby to nebolo príliš komplikované a chceli sme, aby to bolo vnímané z perspektívy rozdelenia adapta- adaptácie kritérií na koheznú politiku. Takže my sme eh, teda vychádzali z týchto predpokladov. Vaša konkrétna otázka sa týkala toho, čo by som navrhol pripočítať k HDP. Áno, blahobyt nejaký indikátor, to je možno ten čistý príjem po odvodoch, potom ukazovateľ zdravia. Hovorím znova, u mužskej populácie očakávaná dĺžka života, potom ďalšie indikátory 1 či 2, pokiaľ ide o vzdelávanie, teda ten ľudský kapitál. Eurostat by nám mal byť schopný dodať takéto údaje rozdelené na regióny, pretože pre mnohé krajiny máme percenta iba na národnej úrovni a nie na úrovni nad 2. Takže e, by sme potrebovali regionálne štatistiky od Eurostatu. Tiež by bolo dobré zaoberať sa revíziou toho rozdelenia úrovne NAC 2, NAC 3 a mohli by sme to upraviť v určitých krajinách, napríklad e, to NUC 3, respektíve NUC 2, rozdelenie sa deje z iných východisk ako v prípade Belgická, pretože toto je federálna krajina. A ešte posledná vec. Index Gini. ak by sa mal využívať na zmeranie tých rozdielov od regionálneho priemeru v poriadku, ale pokiaľ ide o nerovnosť v príjmoch v rámci určitého regiónu, tento index sa nedá takmer vypočítať, pretože je potrebné vychádzať eh, z čísel kde e, skrátka tie údaje nemáme k dispozícii, či sú to nejaké rozpočtové štatistiky, napríklad tí chudobnejší e, často mm, nepodávajú daňové priznanie, v prípade tých bohačích je to presne naopak, takže využitie toho e, Gini indexu je limitované. Prečo zrovna tento index? chcete zmerať tú sociálnu zraniteľnosť? Ak áno, tak máme k dispozícii aj iné ukazovatele, ktoré nám poslúžia. Pričom všetky uh, sú veľmi subjektívne alebo neslušne objektívne z uh, národného hľadiska. Napríklad uh, Eh, pokiaľ ide o nezamestnanosť, eh, kde vykazovanie závisí od národnej legislatívy. Takže keby sme to robili, tak prosím nezávisle od indexov výkonu. Ďakujem, teraz pani Ernst. Ďakujem pekne. Áno, ten posledný príspevok naozaj ukazuje, že je to zložitá problematika. Aký cieľ týmto celým sledujeme? Viac ukazovateľov, ďalšie ukazovatele, nové ukazovatele alebo tie isté ukazovatele? Myslím, že si musíme položiť otázku, o čo nám vlastne ide. A pre mňa je dôležitejšou kvalita života, cieľ kohézie, vyrovnávanie nerovnováh, nerovnosti medzi eh, regiónmi a toto súvisí s kvalitou života. Ale ako tú kvalitu života zmerať? Ako ju zmerať v Bulharsku a Rumunsku, ako ju zmerať eh, v Hornorinsku, Vesfalsku, respektíve eh, v Bruseli alebo v Prahe. Takže veci sú už aj tak dosť komplikované. Mm, sme konfrontovaní s tým, že tých prostriedkov je čoraz menej a tak to je. Uh, tak eh, si musíme položiť, ako môže prispieť naozaj realisticky kohézia, kohezná politika, alebo uh, si robíme ilúzie a tá politika vôbec nemôže nič dosiahnuť. Takže tie disparity, ich odstraňovanie s menším objemom prostriedkov. Uh, Konvergenčné regióny už v ďalšom prvom období nebudú financovateľné. Tak to bude aspoň pre niektoré krajiny a regióny. Takže naozaj sa na to pozrieme realisticky. Čo je naozaj realizovateľné? Aké ukazovatele? Napríklad chudoba. V poriadku, ale ako ju zmerať? Ako ju stanoviť? Samozrejme, že faktor chudoby je veľmi dôležitý. Dalo by sa to vyjadriť percentuálne v príslušnej krajine, ale je to komplikované a všetko má svoje dopady. Takže ešte než k tomu niečo pridáme, alebo naopak sa rozhodneme, že nič nepridáme, tak uh, si to musíme skalkulovať, lebo všetko má nejaké dopady a otázka znie, čo v konečnom dôsledku dosiahneme. Takže toto je pre mňa kľúčová otázka, či sa to celé vôbec oplatí, či to môže niečo priniesť. A myslím si, že demografický faktor by sa dalo dobre zmerať, aspoň teda si to myslím. V mnohých regiónoch sa to prejavuje už teraz dosť výrazne. Takže čo si o tom vymyslíte? Možno je to fakt, ktorý by sa tam dal doplniť. Ďalšia otázka či vôbec je dôležité stanovovať indikátory v rámci krajín. Obávam sa, že tým veci ešte viac komplikujeme, takže poprosím, aby ste boli obozretnejší. Šankeli. Ďakujem, Šankeli. Uh, eh, thank you very much. Ďakujem. Ďakujem rečníkom za tú zaujímavú diskusiu z hľadiska politického doteraz najlepšie a preferované riešenie bolo HDP, aspoň sa to dá ľahko definovať, ale samozrejme viackrát sme už tu povedali, že to nie je dokonalé riešenie a treba sa snaži, snažiť aj ísť ďalej než len HDP. Sú tu nabrhnuté viaceré, viaceré riešenia, ktoré sa ale e, ťažko vypočítavajú, preto sú problematické. Zaujímalo, ma, ma, pardon, hlavne to HDP plus 1, to je ten e, disponibilný príjem, ale to nie je celkom férové číslo, pretože môžete mať v jednej krajine aj v inej krajine rovnaký disponibilný príjem, ale ten, ten, tá situácia je veľmi odlišná. Keď máte napríklad 1000 eur príjem, tak to je niečo iné v jednej krajine a niečo celkom iné E, v inej krajine. Takže potom tu máme otázku možno blahobytu, e, choroby, mm, očakávaná dĺžka života, e, zdravotný stav a tak ďalej. A takisto, takisto očakávaná dĺžka života to nie je nejaká exaktná veda. Niekedy máte situácie ako napríklad obezita, fajčenie, rôzne zdravotné problémy, ktoré to ovplyvňujú. Takže nie je ľahké ovplyvniť alebo teda e, dosiahnuť e, také dobré alebo ideálne riešenie, ale keby e, týmto <laughs> pánom, čo tu ste, keby ste im dali, keby ste ich dali do jednej miestnosti, dali im veľa jedla a piva a nech sa dopracujú k jednému e, riešeniu, asi ťažko by to e, šlo. Tie návrhy sú celkom dobré, ale veľmi ťažko sa dajú vyrátať a práve preto e, by sme sa mali dopracovať k jednému výsledku, a to je HDP plus 1 alebo 2 e, ďalšie indikátory, nech už sú akékoľvek ďalej. Rika, a veľmi stručne poprosím. Ďakujem. Ďakujem, budem stručná. Myslím si, že HDP nestačí, potrebujeme aj iný ukazovateľ, ale to neznamená, že HDP nemôže byť e, hlavné kritérium. Už sme počuli veľa argumentov o tom, prečo je dôležité mať aj iné ukazovatele a keď e, máme na mysli iba HDP, tak e, jednoducho je zjavné, že to neodzrkadluje hlavné problémy, ktoré v jednotlivých regiónoch existujú, ako sme počuli v prezentáciách. Častokrát je tomu naozaj tak. Myslím si, že hlavný e, cieľ v pozadí, ak o tých ukazovateľov rozmýšľame, by mal byť ten, že poprvé by sme mali sa snažiť nejako e, znižiť rozdiely medzi jednotlivými regiónmi a po, po druhé, ako nájsť taký systém, aby bolo ľahšie tie indikátory vytvárať. Dobre, tu zaznelo, že vždy začíname s nejakými negatívnymi indikátormi, s problémami a to je také mm, možno nie pekne naformulované. Možno, že by sme na to mohli ísť z druhého, takého pozitívnejšieho konca. Mm, povedzme, ak sa e, nejaká hranica mm, prekoná, tak vtedy máte nejaký pozitívny výsledok. A takisto treba e, merať trvalo udržateľné výsledky posredníctvom podpory, ktorú my poskytujeme. Potom starnutie obyvateľstva a demografické trendy. Keď sa pozráme na tie nové indikátory, tak pokiaľ ide o meranie veci, myslím, že by to bola realistická alternatíva. Starnutie obyvateľstva je otázka, ktorá bude mať veľký dopad na našu schopnosť, takže z tohto hľadiska by bolo dobre, keby sme boli schopní uh, preemptívne alebo preventívne v tejto veci konať e, aj v regionálnej politike, e, v regionálnej politike a snažiť sa teda zacieliť podporu týmto smerom. Potom pán Antika jeden veľmi dobre hovoril o problémoch, ktoré sú v jednotlivých krajinách, v jednotlivých e, mestách, naozaj sú rozmanité. Vo veľkom meste ale máte, máte inú situáciu ako v malom e, meste. Napríklad vo Fínsku máme mesta pod 100 tisíc obyvateľov, ale aj tie majú zase iné problémy. Takže nestačí sa pozrieť iba na počet obyvateľov, ale aj na ďalšie, lepšie indikátory, ktoré dobre rozrkadľujú problémy a dopad, ktorý e, takáto podpora môže mať. Ďakujem ešte raz za vaše skvelé prezentácie. Ďakujem ešte pred expertmi, sa chcem spýtať vás, či by ste chceli v mene komisie niečo dodať. A tiež stručne. Áno. Ďakujem za tú zaujímavú diskusiu. Možno by sme pripomenuli ešte jednu vec, a to síce treba rozlišovať medzi vytváraním jednotlivých programov koheznej politiky. Naozaj tých krokov je tam viacero. Prvý krok je, aké regióny e, si môžu požiadať o podporu a potom e, druhý krok e, finančné vzdelávanie pre jednotlivé členské štáty a regióny a potom po tretie už vytváranie samotných funkčných programov. Ten prvý krok, e, tá narokovateľnosť tam, naozaj potrebujeme indikátory, ktoré majú isté vlastnosti, musia byť stabilné, musia byť predmetom konsenzu, pokiaľ ide o to, čo znamenajú aká je ich e, kapacita podpory rozvoja a takisto musia umožňovať to, aby zdroje koheznej politiky išli do najchudobnejších regiónov v Európe, pretože to je nakoniec e, jeden z hlavných cieľov koheznej politiky. Aby sa prioritne podporovali najchudobnejšie regióny. Plus treba, aby boli harmonizované, aby boli k dispozícii na regionálnej úrovni. To samozrejme obmedzuje naše možnosti používania indikátorov. Pokiaľ ide o alokácie, tak pamätajte na to, že už aj iné indikátory používame, zamestnanosť, vzdelanosť, eh, počet obyvateľov a tak ďalej. A potom pokiaľ ide o tú tému, ktorú vy ste spomínali, to je v kompetencii jednotlivých orgánov. E, teda to je tá téma OP, e, operačných programov a to už rôzne inštitúcie e, vytvárajú a tam sa zohľadňujú rôzne, rôzne faktory a zďaleka nie iba HDP. Ďakujem. Pani e, panelisti, chcete vystúpiť? Áno, nie? Nejako to uzavrieť. I would like just to, to add one further step ja ešte chcem doplniť k tomu, čo teraz zaznelo, aj poskytovanie informácií parlamentu. To je e, dôležitá vec, aby ste mali isté, isté informácie a na základe nich sa môžete rozhodovať do ďalšieho e, finančného e, obdobia. A potom, áno, aj rodová e, rovnosť, aj pohľad žien treba e, zohľadniť. Takže to je ešte taká, taký dodatok z mojej strany. Iba chcem zopakovať, že demografické ukazovatele sú ľahko merateľné a ľahko pochopiteľné, takže určite by tam mali byť. Van der Moten, no? Pán Van der Moten. Dve, tri veci. Chcem uistiť pána Kellyho. Disponibilný príjem, samozrejme, ten súvisí s, s, s nákupnou silou, ale Eh, tu máme isté regionálne údaje, máme národné údaje, tie dnes sú rovnaké, tak každým to od konkrétneho regiónu e, eh, závisí. Niekto povedal, že cieľom má byť, e, aby sa e, rozdiel medzi regionami e, zmenšovali, aby bol čo najmenšie. Ale je to naozaj pravda? Závisí to od toho, čo chceme dosiahnuť. Môžeme si dobre predstaviť, že máme ako politický cieľ v danej krajine, aby Mm, tam bola nejaká e, časť, kde e, je koncentrovaná hospodárska aktivita, naopak iná časť, iný región, kde tomu tak e, nie je. Prečo by to tak nemohlo byť? Takže čo najmenšie rozdiely medzi regiónmi, neviem, možno, možno disponibilný e, príjem čistý po transferoch. Potom áno, pretože e, niekto, kto býva v takom regióne, ktorý e, sa má stať povedzme národným parkom, tak samozrejme ten človek chce mať e, porovnateľnú kvalitu e, života v ideálnom prípade. Hm? Ale či naozaj súdržnosť či kohezia naozaj znamená, že vždy musíme mať v každom regióne úplne rovnaké čísla, to, to, to neviem. Nechcem to zodpovedať, je to otázka na politikov. A potom starnutie obyvateľstva ako indikátor. Tam e, tiež platí, že každý ukazovateľ sa dá využiť politicky tak, ako chceme. Ak si povieme, že starnutie obyvateľstva je problém, tak môžeme povedať naopak, že to je mm, úspech, že nám obyvateľstvo starne, nie? E, pred 50 e, rokmi to starnutie vyplývalo zo znižovania Eh, počtu detí na eh, matku, ale v súčasnosti to už eh, súvisí skôr so, zni- so zvyšovaním počtu rokov, koľko sa ľudia dožívajú a to predsa nie je problém, to je pozitívna záležitosť. Takže Čiže, čiže takýmto spôsobom by sme sa mali k tomu pristupovať z dvoch stran. Áno, a stanutie obyvateľstva nakoniec aj to môže vytvárať nové obchodné alebo ekonomické príležitosti, všetko je relatívne. Našťastie o tom my dnes nemusíme rozhodnúť o týchto indikátoroch, ale myslím, že tá diskusia, najmä vaše príspevky, vaše štúdie, váš výskum, vaše skúsenosti, všetko to nám otvorilo nové e, možnosti, ako o tejto téme uvažovať. A určite to zohľadníme aj pri e, regulačných e, otázkach, ktorým sa budeme v budúcnosti venovať. Ak chcete vaše dokumenty e, nám dať k dispozícii, tak e, prosím dajte a my to určite posunieme našim kolegom. Komisia, áno, aj vaše informácie budeme potrebovať, keď budeme diskutovať o jednotlivých častiach regulačného rámca, ktoré súvisia s indikátormi. Takže aj vám ďakujeme za príspevky e, a tým pádom sme sa dostali na koniec dnešného programu. Bod rôzne, tam nemáme nič. Ak niečo nechcete spomenúť, stretneme sa na 25.1. Všetkým vám e, chcem e, poprieť, aby ste si dobre oddychli počas týchto minimálne dvoch týždňov, čo sa tu neuvidíme. A takisto pani presenička Laskavo ďakuje tlmočníkom a prajem veselé Vianoce a šťastný nový rok, pokiaľ ich budete oslavovať. Um, ehm, konec zasadania.